Welcome to everybody. Please, uh, can you take... Vítam vás všetkých, postavte sa prosím. Môžeme začať. Ďakujem, že ste tu. Som rada, že aj spolu s kolegom môžem byť hostiteľkou tejto dôležitej schôdze medziparlamentnej. Začala som po anglicky, budem pokračovať po taliansky takže dám vám čas na to, aby ste si nasadili sluchadla. Som rada, som spokojná, že môžeme byť spolu. Predpokladám, že budem mať veľmi zaujímavú diskusiu, ktorá je rozdelená na dva panely. Je tu aj zástupca slovenského predsedníctva, pán Anton Škareko, generálny riaditeľ pre média, kultúru, audiovizuálny odbor Slovenskej republiky. Ďakujeme, že ste tu a takisto generálny riaditeľ pre vzdelávanie a kultúru v rámci Európskej komisie, pán Martin Rajkers. Ďakujem aj vám za prítomnosť. Viem, že vy, e, poslanci národných parlamentov, je vás 31. reprezentatívna časť e, vašich zhromaždení. Takže je to veľmi dôležitá medziparlamentná schôdza. A takisto tu máme niekoľko kolegov z Európskeho parlamentu, predovšetkým z našeho výboru, výboru pre kultúru. Potom e, bude vhodná chvíľa ich e, predstaviť počas zasadnutia. Ďakujem za prítomnosť. Viem, že dnes je veľmi rušný deň, je ale dôležité, aby sme teraz sa pustili do tejto schôdze. Skôr ako prejdem do Taliančiny, tak chcem len povedať, že toto je druhé medziparlamentné stretnutie, ktoré sme zorganizovali ako výbor pre kultúru. Ja z pozície predsedničky spolu e, so skupinami v rámci tohto výboru kult sme sa rozhodli na začiatku tohto roka, na začiatku funkčného obdobia, e, že zorganizujeme takéto dôležité stretnutie, že si vypočujeme vaše návrhy, ktoré sa týkajú vášho pohľadu na veci ako predstaviteľov národných parlamentov, tak aby sme budovali vzťahy, aby sme spoločne budovali európsky priestor kultúry, vzdelávania a kreativity. Minulý rok sme venovali našu medziparlamentnú schôdzu vzdelávaniu a mládeži a tento rok, ako viete, kultúre a kreativite vo všeobecnosti so zameraním na dve témy. Teraz prejdem do taliančiny Predpokladám, že už ste si ozrejmili, ako fungujú tie zariadenia ehm, na tlmočenie, alebo teda tie staničky. Môžete si nastaviť vlastný jazyk a potom sa už e, dobre cítiť. Teraz prejdem do Taliančiny. Chcem povedať len, že takisto veľmi sa chcem poďakovať za to, že ste zareagovali a odpovedali a veľká časť z vás veľmi zaujímavým spôsobom k e, tomu dotazníku, na ten dotazník, ktorý sme rozdali a ktorý mal štyri také tematické okruhy, hlavne pokiaľ ide o národné politiky a takisto v oblasti kultúrneho a kreatívneho odvetvia vo vašich krajinách. Ďalej tu išlo aktivity, ktoré sa robia pre zapojenie občanov do kultúry to je ďalšia vec, ktorou sa dnes budeme zaoberať a síce aké zamýšľate aktivity, ktoré majú viesť e, k tomu rozvoju v kultúrnej oblasti, aké sú tie hlavne výzvy, ktorým čelíte. Je to veľmi taká rozmanitá situácia, ale je jasné, že vzniká tu isté vnímanie európskeho rámca, hoci ešte len istej fáze štruktúrovania ktoré e, bez toho samozrejme, aby zasahovala do oblasti subsidiarity, ktoré majú štáty na poli kultúry a subsidiarity, chce každopádne podať, e, e, dať impuls pre parlament a takisto sa prejaví aj na úrovni záverov rady. To už sú závery, ktoré boli schválené počas talianského predsedníctva z 15. 26. minulého roku a takisto je vidieť, že veľa legislatívnych úprav e, bolo prijatých v poslednej dobe, ktoré sa týkajú práve týchto tém. Je teda dôležité, že je tu takáto výmena medzi európskou úrovňou a národnými parlamentami. Zdá sa mi, že z vašich e, odpovedí vzniká e, jasná požiadavka, aby tu bol jasnejší, jednoznačnejší a transparentnejší rámec, ktorý sa týka kultúry na európskej úrovni Takisto som sa stretla s požiadavkami na stimulovanie kultúrnej inovácie ako takého aktíva, ktorý zabezpečí e, lepšie výhľadky do budúcnosti, e, ktorý zabezpečí rast a takisto otázka kultúrneho dedictva a nové modely riadenia kultúrnej oblasti, e, kombinácia súkromného a verejného. Aj to je vec, ktorú sme dávali do pozornosti za posledné roky komisii a takisto treba prispôsobiť novej výzve digitálnej dobre, v digitálnej výzve, ten kultúrny rozmer a kultúrne danosti, špecifika a toto práve riešime aj v rámci e, prepracovania smerníc, ktoré sa týkajú digitálnej oblasti. A takisto som e, ako e, stála spravodajkynia pre kreatívnu Európu, rada konštatujem, že som videla, že niektorí ste vzniesli požiadavku na zvýšenie financií pre kreatívnu Európu hlavne pokiaľ ide o e, niektoré teda konkrétne programy, e, miliarda a štvrť eur na 7 rokov bolo vyčlenených e, zo strany komisie a konečne sú patričné prostriedky viazané pre túto oblasť a takisto je tu priestor pre finančné inštitúcie, ktoré poskytujú pôžičky. Ja si myslím, že toto musí byť podoporené všetko veľmi silným presvedčením, politickým, a síce bez silnej investície a bez e, ústrednosti a také centrálnosti kultúry Európa riskuje, že nebude mať budúcnosť, ale nebude dokonca schopná ani zabezpečiť udržateľný rozvoj. My stále hovoríme o inteligentnom, udržateľnom a inkluzívnom raste a nie je možné sa domnievať, že toto dokážeme dosiahnuť bez e, značnej snahy e, v oblasti kultúrnej, digitálnej. Ďalšia vec, ktorú prináleží počiarknúť, je, že sa vyjadreme tak, že kultúra je štvrtým pilierom udržateľného, udržateľného rastu. Bez vedomosti a znalosti o kultúrnom dedictve, o samotnej kultúre, bez prístupe ku kultúre a bez e, možnosti vyjadriť sa e, kultúrnej oblasti, tak e, nedochádza k regenerácie kultúry. Toto je vec, o ktorej musíme ďalej uvažovať a musíme žiadať o zvýšenie pozornosti zo strany členských štátov pre túto vec. Viete, že dva piliere kultúry, kultúrnej politiky Európy sú už v zmluve to je podpora kultúrnej a jazykovej rozmanitosti na jednej strane ako prvý pilier a potom e, valorizácia alebo ochrana európskeho kultúr, teda kultúrneho dedictva a tým pádom je nevyhnutné poskytovať e, podporu kultúrnej a audiovizuálnej oblasti, tak aby e, bola zachovaná táto rozmanitosť a táto, toto bohatstvo kultúrne, ktoré samozrejme zvyšuje hodnotu Európy v rámci celého sveta, je nevyhnutné, aby aj komisia dala viac do stredu svojej agendy tieto témy. Na začiatku sme neboli príliš spokojní, pretože medzi tými desiatými prioritami nebola tam priorita ako kultúra, to, čo vypracovala Junckerová komisia. My sme ako výbor kultúry e, spravili svoju prácu, svoju časť a ja vám poviem, ktorými smermi sme išli veľmi rýchle, pretože sú tu ďalšie výzvy, ktoré si vyžadujú a toto každopádne nie je len ojedine, e, taký osamotený sektor, to je transverzálny, taký prierezový a ten si vyžaduje väčšiu úlohu celoeurópsku. A ja mám na mysli výzvy, ktoré plynú z tých tragických udalostí, ktoré postihujú Európu, ako aj oblasť Stredomoria. Mám na mysli humanitárnu krízu, ale takisto niektoré konflikty, ktoré vznikajú. Ak nedokážeme vytvoriť nejaké mosty, ak nedokážeme vytvoriť dialog, ak nedokážeme e, zabrániť uzatváraniu hraníc, tak potom aj kultúra to bude mať ťažšie. Preto pracujeme dvoma smermi. Na jednej strane, ako viete, e, veľmi silne sme obhajovali to, čo vychádza z kultúrneho dedičstva a z našej správy, ktorá je veľmi dôležitá. My sme navrhli diskusiu o tom, ako to známe rozhodnutie, ktoré konečne bolo pri, priznané, e, teda ktoré bolo konečne prijaté, aby rok 2018 bol Európskym rokom kultúrneho dedičstva, pretože, a toto sa bude týkať tak materiálneho ako nemateriálneho dedičstva kultúrneho. Tá logika, ktorú sme si tu osvojili, je, a, ktorá, teda, ktorú spúšťala aj pani Mogheriniová e, spolu s pánom komisárom Hánom, ktorý je zodpovedný ako komisár za politiku susedstva. A síce ide o to, aby bola komunikovaná Európa ako globálny aktor, aktér, aktér a nad rámec toho je nevinutné vypracovať aj novú, nový rozmer európskej kultúrnej diplomácie. E, my e, chceme e, vychádzať z toho, teda chceme sa odkloniť od tých, od tých rozrobených, rozrobeného prístupu, tých, tých takých síl alebo takých oddelených častí. My chceme preto ísť horizontálnym prístupom. Ďalej sú tu kultúrne odvetvia, o ktorých ste sa aj zmienili. Videla som, že vo všetkých tých odpovediach boli eh, dôležité postrehy, ktoré sa týkali tejto témy, ako veľmi slubný faktor, ktorý sa týka zamestnatnosti, hlavne mladých, mládeže, eh, novej priestoru na inovácie a nie len, ak môžem povedať, nie len technologických, ale sociálne, kultúrne a takisto inovácie pre iné odvetvia, ktoré môže propagovať a podporovať kultúra. V týchto veciach pracujeme a chcem sa eh, poďakovať kolegovi Morganovi ako aj kolegovi Hellerovi z výboru pre priemysel, ktorí sa zaberajú práve týmto odvetvím kultúrneho priemyslu, ktorý e, do veľkej miery sa podiela aj na HDP, ktorý tvorí Európa. Ďalšia dôležitá téma sa týka zručnosti. E, viete určite, že bola predstavená európska agenda, nová európska agenda pre spôsobilosti alebo kompetencie. My e, spolu s výborom MPL pracujeme v tejto veci, pretože sa domnievame, že kompetencie alebo tie vyššie vzdelávacie zručnosti, schopnosti a pôsobilosti v oblasti kultúry a tak ďalej, tie, tie musia e, nájsť vyjadrenie e, na tomto poli. Uvedomme si, aké expertízy a odborných znalostí disponujeme v Európe v tomto ohľade. Ďalej musíme viac využiť e, pozitívne skúsenosti, ktoré sme zaznamenali za posledné roky v oblasti kultúry. Mám na mysli E, Európske hlavné mesto kultúry, 30 rokov skúseností s takýmto projektom. Do decembra by sme mali absolvovať spolu s kolegami z výboru kultúry e, takéto stretnutia a posunúť túto tému dopredu, pretože Zdá sa, že za tých 30 rokov vznikla istá valorizácia, hodnotná valorizačná, vzniklo tu nové uvažovanie o mestách, nový spôsob sociálnej inklúzie a nového občianstva smerom k kultúrnemu prístupu. A to je skúsenosť, ktorú nemôžeme premrhať, musíme ju zhodnotiť. A samozrejme potom vec, ktorú majú všetci na pamäti pod očami, to je veľké riziko, ktoré vyplývajú z niektorých údajov z Eurobarometra a síce e, zníženie z dôvodu krízy výrazné zníženie, ktoré postihlo oblasť kultúry a vzdelávania vrátane mojej krajiny. A teraz sa zdá, že obraciame ten list. Bolo to ale dlhé a tmavé obdobie, ktoré bolo poznamenané rastúcou sociálnou nerovnosťou a znižovaním e, hodnoty kultúry a v niektorých sociálnych oblastiach došlo k naozaj zniženiu hodnoty kultúry. A my musíme vytvoriť a prepojiť e, tie prvky práva smerom ku kultúre a to sa týka aj toho dedictva, ale takisto sociálnej rovnosti tomto ohľade. Ďalšia dôležitá téma, o ktorej určite viete, a chcem sa poďakovať komisii, pretože v tomto ohľade si osvojila aj na naše, naše vnímanie, našu senzibilitu, e, pokiaľ ide o tie dve výzvy, ktoré boli zverejnené. Prvá sa týkala začlenenia a integrácie e, migrantov formou kreatívnej Európy a druhá formou Erasmu. To sú veci, ktoré musia byť pretavené do politík, pretože skutočne ide o budúcnosť Európy a posledná vec, ktorú dám, aby som doplnil celý ten obraz, a tá sa týka veľkej stratégie digitálnej Európy. My stojíme pre touto výzvou. Sme aktívni s dvoma kolegami, ktorí sú spoluspravodajci, kolega Feraja a kolegyňa Kamerevert. Dôležitá smernica, a síce smernica o audiovizuálnych službách, kde samozrejme nájdeme takúto dôležitú bilanciu, ktorá sa týka tých sietí, zodpovedných za siete, a ochrana dôležitých e, aspektov, ako je ochrana mládeže, ale hlavne e, zdôraznenie potreby ochrany kreativity autorov a takisto smernica o autorskom práve sa k tomuto viaže, tá bude tiež vyžadovať si našu pozornosť. To je viac menej to, čo som chcela, e, ospravedlňujem sa troška rýchle, spomenúť, aby sme vedeli, v akom rámci pôsobíme a je dôležité dať vám dnes priestor, vypočuť si vás a konfrontovať sa s týmito otázkami, pretože myslím si, že tie agendy sú pomerne podobné, sú analogické. Možno žijeme troška v iných svetoch, iných priestoroch, ale napriek tomu, aspoň si želám, aby eh, napriek mnohým rozdielom tá Európa bola eh, rovnaká, aby eh, ukazovala významnú solidaritu aj voči kultúre, a aby sme dokázali aj formou takého dialógu nájsť našu kultúrnu identitu. Je to identita, ktorá bude nájdená v rámci dialógu, nie je to nejaká autoreferenčná identita. Teraz samozrejme dám rýchle slovo slovenskému predsedníctvu, eh, pánovi Antonovi Štrekovi. Nech sa páči, môžete sa ujať slova. A ďakujem vám za to, že ste tu a ďakujem teda slovenskému predsedníctvu, že je prítomné. Nech sa páči. Madam Chair. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, ctení, ctení poslanky, poslanci, dámy a páni. Je mi skutočne potešením. Takisto v mene Marcela Maďariča, ministra kultúry Slovenskej republiky, mám tu čest predniesť úvodný prejav, ktorý sa týka kreatívnych sektorov Európskej únii. Ak dovolíte, aby som ako zástupca slovenského predsedníctva inštitúcie Európskej únie prepnem do Slovenčiny. E, v, vo svojom príspevku nadviažem aj na slova, ktoré už uviedla uh, pani predsednička uh, vo vzťahu k významu kultúry a kreativity pre rozvoj nielen všeobecne kultúrneho povedomia prostredia, vzdelanosti, ale aj hospodárskeho rastu a ekonomiky. Eh, Považujeme za prirodzené prostredie pre stimuláciu kreativity a uplatnenie inovatívnych myšlienok naozaj možno považovať kultúrnu, kultúru a to, čo označujeme za kultúrny a kreatívny priemysel alebo kultúrnu a kreatívnu ekonomiku. Eh, kreativita je kľúčom k inovatívnym a interdisciplinárnym odpovediam na globálne i lokálne výzvy, či už ekonomické alebo spoločenské. Presne tie, ktorým čelíme dnes. Hospodárske systémy, ktoré sú už dnes orientované na služby, Kreatívnu ekonomiku vnímajú nielen ako zdroj nápadov, ale ako i významný zdroj pracovných miest. E, pojem kultúrny a kreatívny priemysel, ktorý dnes nie je pojmom novým a v diskusiách na rôznych úrovniach v rámci Európskej únie zaznel už mnohokrát, e, je stále aktuálnym a stále ho považujeme za e, bežnú realitu, ktorá reflektuje skutočnosť, že ide o diverzifikované oblasti národných hospodárstiev, ale vlastne aj hospodárstva Európskej únie. Významovo samozrejme prirodzene v sebe zahrania viacero oblastí a postihuje spoločenskú požiadavku na zmenu vnímania tradičného priemyslu, ktorý sme chápali iba z hľadiska charakteristik výroby. V kontexte kultúry a kreativity však tento pojem vnímame samozrejme a veľmi prirodzene ako celý exploatačný reťazec, ktorý vzniká už vytváraním samotných podmienok pre tvorivú činnosť, zahrňa následne vlastnú tvorivú činnosť, výrobu, reprodukciu, prezentáciu, ďalšiu reprezentáciu, vrátanie exportu, uchovávanie, archiváciu a obnovu kultúrneho dedictva. Kultúrny a kreatívny priemysel je jednou z perspektívnych hybných síl rastu ekonomiky v rámci EÚ a zvyšovania jeho podielu na HDP. Vytvára prirodzene nové pracovné miesta, čo nám dnes už jasne dokladujú štatistiky v tejto oblasti a zohráva kľúčovú úlohu v oblasti globálnych hodnotových reťazcov a podnecuje inováciu, prináša pridanú hodnotu ako prvok sociálnej súdržnosti a slúži ako účinný nástroj v boji proti súčasnej ekonomickej a hospodárskej recesii. E, odvetvia, ktoré zahrania kultúrny a kreatívny priemysel zohrávajú kľúčovú úlohu ako katalizátori a šíriteľia inovácií a ich vplyv sa neobmedzuje iba na oblasť kultúry a tvorivosti alebo umenia, ale zasahuje prirodzene aj do mnohých oblastí hospodárstva. Strategicky preto dnes je nevyhnutné vytvárať niečo, čo môžeme označiť za vitálny systémový rámec na podporu tvorby, kreativity, inovácií a investícií v oblasti kultúry a kreatívneho a kultúrneho priemyslu, prostredníctvom ktorého je možné dosiahnuť stav, aby sa kreativita a s ňou súvisiace aktivity stali súčasťou čo najväčšieho množstva nielen kultúrnych, ale prirodzene a z podstaty veci podnikateľských aktivít, predovšetkým v prostredí mikropodnikov, malých a stredných podnikov. A takéto aktivity pomohli synchronizovať podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu s ostatnými ďalšími podpornými schémami s cieľom dosiahnuť zásadné synergie s ohľadom na ekonomický rozvoj. Podstata kultúrnych a kreatívnych odvetví zahrňa tvorbu, výrobu, distribúciu produktov a služieb, ako som už uviedol, a využíva tvorivosť a kreativitu a intelektuálny kapitál ako primárne vstupy. Rovnako vychádza zo znalostí zameraných na umenie, ale nie limitovaných umením, a takýchto znalostí, ktoré majú potenciál vytvárať príjmy z obchodu alebo zo zhodnocovania duševného vlastníctva, a napokon hmotné a nehmotné intelektuálne umelecké služby s kreatívnym obsahom, ekonomickou hodnotou a trhovými cieľmi. Hlavnými cieľmi, ktorých do, o ktorých dosiahnutie by sme sa dnes na úrovni verejných politík v oblasti kultúry, kultúrnych a kreatívnych odvetví mali snažiť, je predovšetkým stále neustále zvyšovanie podielu kultúrnych a kreatívnych priemyslov na tvorbe hrubého domáceho produktu, vytvorenie to, čo už som spomenul, funkčného a vitálneho systémového rámca na podporu tvorby výrobu, inovácia, investícií v oblasti kultúry a kreativity. A tu naozaj mám na mysli synergiu tak medzi verejnými zdrojmi, ako aj súkromným vstupom alebo investíciami do kultúry. Napokon sa máme snažiť dosiahnutie stavu, kedy naozaj kreativita a všetky súvisiace aktivity sa stávajú súčasťou, prirodzenou súčasťou podnikateľských aktivít a synchronizujú podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu absolútne prirodzene s inými odvetviami hospodárstva. Ako možné nástroje na dosiahnutie takýchto cieľov možno ponúknuť vytvorenie efektívneho ekosystému a sieťovania <clears throat> kultúrneho a kreatívneho priemyslu, jednotlivých hráčov v tejto oblasti, aktivitách, činnosti nielen vnútri národných štátov, ale predovšetkým na úrovni Európskej únie. Ďalej bude potrebné podporovať kvalitné ľudské zdroje a naozaj pracovať eh, s ľudským potenciálom od všetkých možných úrovní vzdelávania, od základných škôl a stimulovať kreativitu a tvorivosť už od e, čo najnižšieho veku. Napokon je potrebné vytvárať priaznivé podmienky trhu, aby sa všetky služby, produkty a kultúrne e, výstupy stali súčasťou aj podnikateľských aktivít, ktoré sú zhodnotiteľné trhovo a napokon tie podporné nástroje, ktoré dnes už fungujú, či už na úrovni národných štátov, ale rovnako aj na úrovni Európskej únie, potrebné podporiť tak, aby vytvárali dostatočný funkčný rámec pre finančnú podporu aktivít, opäť predovšetkým na úrovni mikropodnikov a malých a stredných podnikov. Napokon ako kľúčový alebo jeden z kľúčových faktorov v oblasti kultúry a kultúrnych a kreatívnych priemyslov je potrebné podporovať aj efektívnu a účinnú ochranu a keď je to potrebné aj vymožiteľnosť duševného vlastníctva, ktoré možno považovať z hľadiska právnej úpravy za chrbtovú kosť celého systému Eh, kultúrnych a kreatívnych priemyslov. Eh, dnes napokon máme už na európskej úrovne na stole eh, niekoľko samostatných fajlov, ktoré sa zaoberajú práve zlepšením v oblasti autorského práva. Začali sme prvým balíčkom reforiem, ktorý nesol zo svojho portabilitu. Dnes pokračujeme druhým balíčkom, ktorý ide hĺbšie do konkrétnosti v oblasti zefektívnenia ochrany autorského práva, ale nielen ochrany autorského práva, ale pozerá sa viac na zlepšenie podmienok na exploatáciu chránených obsahov tak, aby zároveň bolo možné e, stimulovať ďalšiu kreativitu a tvorbu v, tej najširšo, v tom najširšom možnom kultúrnom kontexte. Záverom možno povedať e, z mojej pozície, ale možno aj z pozície slovenského predsedníctva, že spoločným menovateľom všetkých víziev, ktoré nás dnes čakajú v oblasti kultúrnych a kreatívnych odvetví, a sektorov je predovšetkým stimulácia tvorivosti. Všetkými možnými nástrojmi, ktoré dnes máme k dispozícii, rozvoj kreatívneho prostredia a orientácia na systémové a zároveň prierezové vnímanie kreatívnej ekonomiky ako integrálnej súčasti národných hospodárstiev a hospodárstva Európskej únie, vystávanej okrem iného aj na premise, že kultúra nepredstavuje iba identitu, ale môže predstavovať aj prosperitu. Ďakujem pekne. E Ďakujem za tieto veľmi presné úvody. E, ďakujeme za tieto vyjadrenie a my súhlasíme so slovenským predsedníctvom, aspoň pokiaľ ide o to konštatovanie, že to, čo povedal aj pán Juncker v rámci svojho prejavu o stave únie, je to vlastne naša, náš taký klenot ako kultúra, to je dôležité. Je dôležité, aby aj zo strany rady tu bol jasný záväzok, aby bolo zabezpečené primerané financovanie tak na úrovni kreatívnej Európy a takisto aj pokiaľ ide o rok Európskeho kultúrneho dedistva, to je druhý taký post, taká oblasť, o ktorú signalizovala aj komisia. Som si istá, že takéto spojenectvo, táto aliancia s, radom, s radou sa, určí, ako, sa ukáže byť veľmi dôležitá. A som rada za to, že ste indikovali vašu disponibilitu. A teraz pán generálny riaditeľ pre kultúru. Ďakujem.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 per... Estrela už niekedy pôsobila eh, v rámci Európskeho parlamentu a teraz tu zastupuje portugalské eh, zhromaždenie parlamentné. Vítame. A potom Luigi, ktorý je, už bol spomenutý ako spravodajca pre kreatívne odvetvia v rámci Európy. Ja odporúčam, aby všetci v tejto chvíli sa obmedziť na tých 5 minút. Ja budem potom nútená, ak sa prekročí, tak použiť toto kladivko Zvyčajne ho nepoužívame, ale mám ho tu vedľa seba odložené, tak opatrne, nie, nebojte sa, lebo ináč nedostanú priestor všetci. Takže rýchle dám slovo pánovi Lepážovi a potom, ak po, samozrejme bude priestor na vystúpenia voľné, tých, ktorí budú chcieť e, sa vyjadriť a potom prejdeme k druhému panelu.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 Nebudem rozoberať všetky štatistické výsledky. Okrem toho máme prelivové efekty kreatívneho priemyslu, ktoré sa týkajú ostatných odvetví hospodárstva, čo znamená, že kreatívne odvetvie produkuje znalosti a výstupy, ktoré slúžia ako východiska ďalším odvetviam. Je teda na kreativite, aby čerpala spätne z týchto odvetví. Čo sa týka zvýšenia atraktivity Valonska a ďalších oblastí, kreatívny priemysel môže prispieť, alebo kreatívne odvetvie môže prispieť tiež e, k priťažlivosti ďalších hospodárskych oblastí, ako aj regionov. Je to dôležitá príležitosť pre e, networking to všetko e, sa môže oprieť o digitalizáciu. Snažili sme sa zistiť, ako by sa dala rozvíjať spolupráca medzi odvetvím tvorivosti a ostatnými hospodárskymi oblastiami, je veľmi dôležité vytvoriť niečo ako ekosystém. Nemôžeme vždy e, vychádzať len z jednej dimenzie, z jedného rozmeru. Dosiahli sme tieto výsledky. Máte tu malú príručku. Bohužiaľ, nemám ich dosť pre vás všetkých, ale dávam odkaz na internet, kde si môžete príručku stiahnuť e, v podobe PDF. Pracovali sme teda na kreatívnych kompetenciách, na spoluprácu medzi odvetvím kreativity a inými odvetviami hospodárstva. Usilovali sme sa upozorňovať eh, bankárov na eh, body, ktoré sú pre nich dôležité. A tiež zaznela otázka, ako by sa dalo spolupracovať s Agrofood a Agrospecial. Boli sme prekvapení, koľko je tu možností. Neviem, či sa mi podarilo držať časový limit 5 minút. Mám ešte nejaké ďalšie informácie, ale pre túto chvíľu ďakujem. Podaral sa vám to celkom dobre. Sedem a niečo. E, Nebolo to jednoduché. Ďakujeme. Zaujímavé. E, chcela som len teraz povedať ešte predtým, ako rýchle odozdám slovo. Anel, ty e, z parlamentov, ktorí nie sú v panele a ktorí chcú nejakým spôsobom vystúpiť, prosím, dajte nám vedieť, aby sme si zaznamenali váš žiadosť o vystúpenie. Teraz rýchle uzavrieme ten prvý panel a teraz dám slovo Patrikovi Blošovi, predsedovi výboru pre kultúrne záležitosti e, Francúzska. Nech sa páči. Pani predsednička, dámy a páni, Sme tu na to, aby sme tu mohli predstaviť naše závery a výsledky. Veľmi ma teší, že sme sa tu mohli takto zísť. Viem, že sa tu stretol výbor pre kultúru a tiež médií v spolkovom sneme. Je to veľmi významné a vnáša to do problematiky novú dynamiku. Pani predsednička, rád by som zdôraznil, že Výbor Spojených národov pre kultúru veľmi podporilo legitimitu kultúry a verejných podujatí na podporu umelcov, kreatívcov a vôbec celého odvetvia kreativity. Kultúrne hodnoty nie sú tovar a majú osobitný charakter, ktorý umožňuje, aby sa nastavili osobitné pravidlá a prijali sa osobitné stratégie, ktoré by chránili ako kultúrne statky, tak aj e, odvetie kreativity ako také. Francúzsko sa zastávalo takéhoto prístupu e, v Európskej únii celú dobu a veľmi zdôrazňovala potrebu reformy e, ohľadne autorských práv, ohľadne médií Európskej komisii, alebo e, tiež sa zastávala týchto otázok pri rokovaní o transatlantickej e, dohode, o transatlantickom dohovore. 7. júla 2016 sa prijal osobitný zákon ktorý má napomáhať rozmanitosť, blízkosť a rozvoj autorov a ich diel. Vo článku tohto zákona sa potvrdzuje sloboda alebo e, podporuje sloboda tvorby a šírenia umeleckých, umeleckej produkcie. Cieľom je pomôcť proti prípadnej cenzúre alebo obmedzovaniu kultúrnej ponuky. Je treba posilniť práva umelcov a autorov aj čo sa týka šírenia diel pomocou internetu a digitalizácie. Umelci pracujú v špecifických podmienkach. Rozmanitosť verejnosti, respektíve publika, je tiež dôležitá. Je treba podporovať vzdelávanie v oblasti kultúry a je treba mať k dispozícii také politiky, ktoré by získavali príjemcov kultúrnych statkov aj v rámci kultúrnych inštitúcií. Prístup ku kultúre je veľmi nerovnomerný a dostupnosť kultúrnych ustanovizní musí byť väčšia. Je treba podporovať túto dostupnosť aj na vidieku. Urobili sme všetko preto, aby sme prispôsobili kultúru novému rytmu života občanov. Napríklad, čo sa týka e, mediaték a ich otváracej doby, ako aj knižníc a otváracej doby. Ide aj o tie diela, ktoré sú k dispozícii vo verejnom priestore. Rozvoj kreatívneho priemyslu sa potýka s veľkou medzinárodnou konkurenciou. Francúzsko vytvorilo mechanizmy, ktoré by napomáhali samofinancovanie. Treba e, kinematografie audiovizuálneho priemyslu, ako aj súkromných divadiel. Usilovali sme sa podporiť vytváraní videohier alebo produkciu muzikálneho charakteru, muzikálov. To všetko má veľký vplyv na vytváranie bohatstva, ako aj vytváranie pracovných miest. Chceme podporovať e, kultúrny a umelecký sektor, chceme podporovať dynamiku, chceme si vytvárať väzby a takisto aj e, vzbudzovať zvedavosť a otvorenosť. Ide o to zapôsobiť na verejnosť, dojať verejnosť. Verím, že to sú ciele, ktoré máme spoločné. Sú našou motiváciou. A napokon by som rád zopakoval výzvu, že viac ako kedykoľvek predtým treba urobiť kultúru jadrom, postaviť ju do samého centra záujmu. Ďakujem za toto vystúpenie aj e, gratulujem k novému návrhu legislatívnemu, ktorý je veľmi zaujímavý. E, samozrejme, materiál, ktorý zaznel, môžem rozdať e, kolegom, potom následne kolegyňam. Teraz dám slovo Edy Destrele, ktorá je tam. Vítaj a nech sa páči predsednička výboru pre kultúru, pre mladých, pre dopravu a Portugalská republika. Nech sa páči. Obrigada, Sra. Presidente, e cara ex-colega e amiga Silvia Costa, eh, permitam-me que uh, manifeste alguma... Ďakujem. Keď sa vraciam do tejto budovy, kde som strávila 10 rokov života, vždy ma to veľmi dojme, vždy sa rada vraciam. Tentokrát sa tu zastupujem e, vládu svojej krajiny, pričom moja krajina veľmi sádza na inováciu a kreativitu. Veľmi nám záleží na inovácii. Je to strategické rozhodnutie a toto rozhodnutie bolo významným príspevkom na zvýšenie vývoza, vývozu Portugalska, e, ako aj jeho medzinárodnej schopnosti. V podstate je to tretí najväčší prispievateľ e, do hrubého domáceho produktu popri potravinárskom priemysle a popri nápojoch. Veľmi si ceníme spotrebiteľský tovar a my sa dívajme aj na produkty tohto odvetvia ako na spotrebné produkty. Pred niekoľkými rokmi zaplavili Európu nízkonákladové produkty z Ázie a keď skrachovalo veľa našich podnikov práve v tých prvých oblastiach a mnohí pochopili, že nemôžu konkurovať vlastnej, e, vlastný, alebo nízkym cenám z východu, sa preorientovali na tie produkty, ktoré majú vyššiu kvalitu a ktoré im viacej záleží na dizajne. Takže či už ide o dizajnerské produkty, alebo ide o módu, šatstvo či nábytok, vyťazíme celosvetovo ako Portugalsko s tým, že sme výrobcovia druhých najdrahších topánok na svete po Taliansku. Pôsobíme na mnohých e, európskych trhoch aj v zámorí a v mnohých veľkomestách. Sme svetkami nádherných, alebo vidíme veľa architektonických skvostov s tým, že aj dvaja architekti z Portugalska dostali významnú cenu pre architektov. Kultúrny sektor sa rozrastá a nielen, že vytvára pridanú hodnotu, ale hlavne je jedným zo sektorov, ktoré prinášajú nové pracovné miesta. Je to jeden z najdynamickejších sektorov. Je to v podstate nový raj, kde sa prepája kreativita so znalosťou, pričom kreativita je jedným z pilierov našej spoločnosti popri demokracii. Avšak až v poslednej dobe si to začínajú ľudia uvedomovať a uvedomujú si až v poslednej e, dobe, aký význam má kultúra v hospodárskom kontexte. Takým príkladom, ktorým sme sa inšpirovali, je e, Guggenheimovo múzeum Bilbao. V Portugalsku napriek tomu, že sme mali tie úsporné opatrenia, sme sa snažili udržať ústavné právo, ktoré je zakotvené v našej ústave, čo sa týka prístupu ku kultúre, či už do pamätníkov, či už do múzeí, znižili sa vstupné, znižilo sa vstupné v múzeách pre mladých ľudí a pre dôchodcov, prípadne sú v niektorých dňoch prístupné zadarmo. To sú opatrenia, ktoré sme v Portugalsku prijali a sú výsledkom reorientácie Ministerstva školstva a kultúry. Okrem toho sme sa veľmi sústredili na postavenie umelcov a kreatívnych povolaní. Okrem toho e, sa šíri stále viac e, digitálna e, televízia pozemnou cestou a rozširujú sa tým pádom aj možnosti pre našich občanov byť v styku, byť v kontaktu s kultúrou. Takisto sa množí počet podujatí, ktoré organizujú zamestnávateľia pre svojich zamestnancov. Pričom výdavky, ktoré sa venujú na kultúrne podujatia, prípadne produkty, si môžu zamestnávateľia odčítať od daní. To je veľmi dôležité, pričom je táto, tento prístup odrazom stratégie do roku 2020, keď chceme byť čo najviac inkluzívni. Napokon mi dovolte povedať, že Európska únia musí byť aktívna, čo sa týka e, sektorov kreativity a inovatívnosti. A nie len, že musíme zachovávať naše e, kultúrne dedictvo, ale musíme ho aj rozvíjať. Čo sa týka kultúrnej diverzity, musíme vnímať potreby sektorov kreativity a inovatívnosti a musíme sa naďalej zameriavať na to, aby sme zapôsobili na stále viac príjemcov kultúry. Okay. Ďakujeme za načetnutie tohto rámcu aj za načetnutie tých víziev, e, ktoré prináša e, reštrukturalizácia toho odvetvia vo vašej krajine a ako je dôležité e, tieto veci riešiť a takisto zabezpečovať e, zamestnanosť tejto oblasti kultúry. A teraz pán Morgano, dnes som už spomínala ako spravodajcu. A dve minúty, Luigi, nech sa páči. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si neviem predstaviť, že adekvátne dokážeme odkomunikovať e, ten projekt, ktorý práve definujeme. Ja teda vypichnem iba tie ústredné veci, ktoré majú aj politickú, politický význam. My sme vychádzali, a to opakujeme práve z tých údajov, aby sme zakotvili takýto projekt a, a aby sme potom navrhli v dôsledku tých zistených vecí možnú e, definíciu, definíciu Eh, ktorá potom umožní istú operativitu a prístup k prostriedkom, ktoré bude, bude možné vyčleniť bez toho, aby sme nejakým spôsobom vytvárali ťažkosti s interpretáciou, ktoré by mohli nejakým spôsobom mm, tvoriť problémy tam, kde by nemuseli byť. Politický cieľ tohto návrhu, ktorý bol odsúhlasený medzi výborom pre kultúru a pre priemysel, a ja to zhrniem, z roku 2010 je tu biela kniha, eh, pardon, zelená kniha, ktorá hovorí o tom, že treba naplniť zvrat v kvalite a treba pripraviť rámec pre kultúrnu politiku, ktorá bude dlhodobá a koherentná, ktorá bude zabezpečovať podporu a ochranu takýchto odvetví formou strategických projektov a formou eh, efektívnych všeobecných politík na úrovni EÚ. To z toho dôvodu, že kultúra, umenie, krása viac ako kedykoľvek sú takou základnou súrovinou Európy a nie náhodou e, v rámci digitálnych transakcií e, kultúrne a kreatívne odvetvia stále postupne nahrádzajú e, tradičné postupy výroby a tradičné tie, tie reťazce hodnotovej tvorby, ako už to bolo spomenuté tými predo mnou je tu duálna hodnota, ktorá je vlastná takéto realite, kultúrnej realite. Tieto odvetvia sú vlastne nástrojom pre ochranu, zachovanie e, rozmanitosti jazykovej v Európe, takisto posilniť regionálnu rozmanitosť v Európe, takisto e, zachovať a tlmočiť ďalšie kultúrne hodnoty pre budúce generácie. Zároveň sú mimoriadne dôležité aj z pohľadu sociálneho rozvoja a ekonomického rozvoja Európskej únie, vzhľadom na ich základný príspevok k investíciám, k rastu a tým pádom aj k zamestnanosti v Európskej únie. A takisto aj pre inovatívne stimuly, ktoré sa prejavujú v iných odvetviach, ako sú digitálne technológie, komerčné oblasti. A teda takéto veci zohrávajú dôležitú úlohu aj v rámci európskej kultúrnej diplomácie eh, vzhľadom k posilneniu bilaterálnych vzťahov medzi eh, členskými krajinami a tretími krajinami, tak aby sa prispelo k vzájomnej e, výmene. E, to je vec, ktorá spadá do tzv. soft power, do tej mekej e, právomoci a moci Európskej únie, ktorá pokrýva aj otázku napríklad remeselnej tvorby, remeselnej činnosti a nejakého veľvyslanca, ktorý by sa zaoberal takýmito kultúrnymi aspektami. Ďalej je tu veľmi konkrétna odozva reakcia na krízu a hlavne krízu v oblasti zamestnanosti, ktorá sa dotýka veľmi mladých. Veľká väčšina e, kolegov podporuje, ale zároveň aj členské štáty e, a komisia rozhodne podporuje tú skutočnosť, že práve nezamestnanosť je jedna z vecí, s ktorou treba najviac bojovať a že každá politika, ktorú príjma EÚ, musí byť príjmaná s ohľadom na vytváranie kvalitných pracovných miest. Preto je dôležité, aby takéto, teda takéto, takéto sektory zamestnávajú veľký počet ľudí, asi 12 miliónov už v tejto chvíli generujú 500 miliónov eh, eur v hodnote a veľkým spôsobom prispievajú aj k tvorbe HDP a treba tam vytvárať ešte väčší priestor na eh, zamestnanosť. Otázka je, či je to málo veľa. To je každopádne údaj, ktorý je veľmi dôležitý tá istá, teda, teda reindustrializácia Európy, to je vec, ktorá veľmi leží na srdci tak eh, komisii ako aj nám, musí sa odvíjať od politik, ktoré budú schopné využiť eh, veľký potenciál týchto odvetví. Pretože istotne eh, je tu celá séria osobitných otázok, ktoré sa týkajú to, toho rastu, ktoré sa týkajú investícií a návratu k investíciám a potom, pokiaľ ide o ďalšie odvetvia, počnúť s cestovným ruchom, digitálnymi technológiami a obchodom. E, ďalšia otázka, ktorá je tu a ktorá súvisí s ostatnými e, skutočnosťami, je tu veľmi podstatný údaj a síce e, pracuje v týchto odvetviach kultúrnych mladých, mladých ľudí, ktorí sú v istom vekom rozmedzi 19 až 20 niečo rokov. A to je zaujímavé, teda 15 až 29 ročných, no, Samozrejme, je to 5 krát viac, ako je napríklad v chemickom priemysle a niekoľkonásobne viac, ako je zamestnaných v automobilovom priemysle, ale takisto oveľa viac je tam zamestnaných, ako je v oblasti bankovníctva alebo poisťovníctva. Samozrejme, veľká časť tých zamestnávateľov sú malé, stredné podniky, mikropodniky, toto všetko samozrejme plní e, veľmi dôležitú úlohu. Treba si zároveň uvedomiť, e, že 90 celkovej pracovnej sily v odvetví kultúry a priemyslu, teda 90 tých zamestnávateľov menej ako 9 e, zamestnancov majú v princípe to sú také tie najodolnejšie e, formy podnikateľských odporiadania alebo podnikateľských alebo firiem z pohľadu e, nejakého negatívneho ekonomického vývoja. Samozrejme, všetky tieto veci sme počiarkli v rámci našej správy. Tá definícia, ktorá bola použitá, tak ako bola navrhnutá v tej podobe, tak e, tá chce stanoviť presné parametre, ktoré majú byť e, zdrojom správnej interpretácie, nie je možné nejakým spôsobom e, postihovať alebo trestať nejaké tradičné sektory pri našich snahách, pri niektorých príjme, niektorých krokoch. Tradičné sektory, ako sú múzea, knižnice, festivaly, či už filmu alebo Divadla tie musia naďalej pos- mať poskytované zdroje, tak aby bol zabezpečený rozvoj. To však nemá znamenať, že sa nebudeme zaoberať inými aspektami, ako je posilnenie politík a legislatívy, ktorá sa týka duševného vlastníctva, boju proti podvodom, proti falšovaniu a hlavne a mnohé iné veci, ktoré sa týkajú módy a ďalšie veci Ďakujem pekne, ale už to rečník ide príliš rýchle. Ďakujem veľmi pekne a ospravedlňujem sa, že som vás e, odsekla. E, bolo to veľké úsilie, aby ste zhrnuli, čo ste napísali do tej správy a najprv e, dáme slovo členom národných parlamentov a potom členom Európskeho parlamentu. Izabela bola prvá. Tack för presentationerna och diskussionen så långt. Ďakujem za prezentáciu. Ďakujem za túto prezentáciu. Kreativita musí tiež e, stavať na kreativitu, ktorá sa e, nezabezpečí len e, prostredníctvom politiky a musíme preto mať možnosť, aby sme mysleli aj nad rámec toho zaužívaného myslenia a e, musíme e, využívať nielen existujúce siete, napríklad e, v hudbe existuje e, e, projekt, e, ktorý sa financoval, hoci najprv bol proti etablovaným hudobným vkusom, proti ktorým sa smeroval. Ďalší príklad sú počítačové hry, ale e, verejné prostriedky tečú do iných oblastí a staré formy distribúcie eh, sú podporované z doterajších finančných zdrojov, ale to nie eh, je na prospech cezhraničného šírenia ehm, umenia a kultúrnych diel. A preto sa chcem opýtať, sa vás opýtať, eh, či sa chcete postarať o to, aby sme e, dostali nové e, formy distribúcie v EÚ? Dobrá otázka. E, myslím, že v tom kole odpovedí bude určite niekto, kto bude schopný takto odpovedať a uvidíme, ako to bude. Uvidíme možno nejaká reakcia od predsedníctva. Teraz predstaviteľ talianského parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, som rád, že môžem vystúpiť v tomto kontexte veľmi zaujímavé a budiace rešpekt. E, niekoľko postrehov, dve, tri. E, samozrejme, múzea musia byť múzea, obrazárne e, musia byť tiež obrazárnemi. Je nevyhnutné, aby tieto miesta neboli už teda elitárskymi miestami, ktoré sú len pre málo ľudí, mali počet obmedzený, aby aj prostredníctvom kreatívneho priemyslu a teda zabezpečením väčšieho priestoru pre technologické inovácie sa priblížili k väčšiemu počtu občanov a aby prispievali k rastu lokálnych, e, miestnych komunít a takisto aj väčších národných, nadnárodných. E, ďalej sú tu tzv. opustené miesta, hovorí sa o odvetvi archeológie. My sa snažíme nejakým spôsobom stimulovať e, zdroje a teda aj inováciu smerovať do reorganizácie v tejto oblasti. Pokiaľ ide o všetky tie miesta, ktoré, ktoré sa viazali k nejakým humanitným organizáciám a ktoré dnes už boli rozpustené, určite by sa mohli stať miestami kreativity a mohli by umožniť nové rasty, nové príležitosti, nové stimuly aj pre zamestnanosť mladých. To je taký apel nakoniec. Tak ako sa udialo v talianskom senáte pred niekoľkými týždňami, kedy takmer jednomyselne bol schválený eh, bod programu na rokovaní vlády, ktorý viedol k akceptovaniu toho, že prostredníctvom nástrojov, ktoré budú považované za vhodné, bude intervencia a bude, bude, bude bude, e, no, bude, bude, umožnené, bude umožnené titulkovať niektoré filmy e, v rámci verejnej televízie. A tam je skrytá veľká profesionalita, veľká miera remeselnej zručnosti, e, pokiaľ ide o realizáciu takýchto filmov. Takisto je tam jasná úloha aj pre komisiu, ktorá sa zaoberá filmovou tvorbou to všetko je teraz e, začinené a nemá to priestor z dôvodu reklamného priestoru, teda reklamy. A to je e, jasne viditeľné a je nevyhnutné zabezpečiť, aby aj tieto e, zamestnania sa mohli prejaviť, aby mali svoj priestor. Ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo greckému predstaviteľovi. GUE Nikolas Tivajos, nech sa páči. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρος. Η Ελλάδα παρά τις δυσμενείς οικονομικές... Ďakujem. V Grécku napriek veľkým ťažkostiam, ktoré prebiehame a bezprecedentnej ekonomickej kríze, Grécko e, sa snaží veľmi čeliť terajším výzvam a my e, sme sedeli na kreativitu a na kultúrne činnosti v rámci multikulturálnej politiky. My sa domnievame, že v tejto politike je treba, aby existovali kultúrne inštitúcie, aj vzdelávacie inštitúcie, aj inštitúcie pre cestovný ruch na všetkých úrovniach, vrátane regionálnej aj miestnej úrovne, do čoho budú zapojení aj občania, aby sa zaručila účasť e, najzraniteľnejších skupín, sociálne najzraniteľnejších skupín v týchto činnostiach. Je však e, ťažké to dosiahnuť a je veľa mladých, e, ktorí spúšťajú iniciatívy a hoci majú mm, problém zároveň aj nájsť financovanie a prostriedky, ktoré sú potrebné na e, naplnenie ich projektov. Je však veľa e, činností e, v oblasti divadelníctva a hudby a e, mnohí ľudia sa púšťajú do týchto iniciatív. Okrem toho tieto iniciatívy slúžia eh, na to, aby sa využívali historické eh, budovy a eh, aj staré sklady a obchody. A preto je treba dať impuls kreatívnej a kultúrnej činnosti nových tvorcov. Domnievame sa, že mladí tvorcovia musia dostať podporu Európskej únie a musí nastať výmena činnosti a kultúrnych prostriedkov. E, niečo ako kultúrny Erasmus, e, ktorý by e, poskytol nové príležitosti a ktorý by umožnil výmenu myšlenok v oblasti kreativity a kultúry. V tomto úsilí sa musia zúčastniť aj členské štáty, aj Európsky parlament, aj národné parlamenty, aj regionálne. Zdá sa nám, že od Európskej komisie a generálnych riaditeľstiev pre kultúru a školstvo. Musíme dať impuls e, všetkým e, kultúrnym činnostiam, čo zaručí potrebné financovanie. Ďakujem za tento finálny apel, túto výzvu, ktorú sa určite mnohí sa s ňou stotožnia. Kolega z Belgicka a zo Zelených. I'm sorry. Dank u wel. Het is um, ook uh, bij ons in Vlaanderen, in het eh, Vlaams parlement. Ďakujem. U nás v Flámsku a v Flámskom parlamente je to dôležitá téma, to investícia do kultúrnej inovácie a kultúrna rôznorodosť. My e, chceme, a, aby to prebiehalo aj v ziskovom, aj neziskovom sektore a mnohí sa zasadzujú o to, aby kreatívny, aby sa investovalo do kreatívneho odvetvia, a do kultúry, to je dobre, ale nesmieme zabudnúť na to, že to všetko je založené na umení a v e, sektore, ktorý neprináša žiadne zisky. To sú rôzne veci, e, odlišné veci, ale obe spolu e, prinesú prídenú hodnotu pre spoločnosť a preto chcem vyzvať, aby sme kultúru a umenie nevideli len ako súčasť hospodárstva, ale aj ako samostatné odvetvie. Vo Flámsku a Holandsku tieto dve štáty budú hostiteľskými štátmi um, budúci týždeň na Frankfurt Frankfurtskom veľtrhu kníh a tam uh, chceme, aby z toho mali prospech aj naši autory a prekladatelia a to celé zaujímavé aj pre hospodárstvo a vláda vo Flámsku eh, sa diela na to, aby sa takto podporovali kultúrne eh, činnosti aj umenie a eh, my chceme teda podporiť tvorí priemysel, aj e, um, kultúru a umenie a musíme pamätať na to, že e, umelci a e, kreatívci, tvoriví ľudia sú tí, ktorí ukazujú cestu do budúcnosti. My plne súhlasíme, vlastne je to názov, teda, pardon, kultúrne odvetvia, je jasné, ale že hovoríme o politikách, ktoré majú takúto dvojitú povahu. Kultúrnu, ako aj hospodárskú, ekonomickú a jedna bez druhej nevedia e, fungovať. Je to prepojené. Ďakujem pekne za takéto objasnenie, ktoré ste nám ponúkli. Teraz e, ďalší traja kolegovia z parlamentu. Chcem ale povedať, že možno e, môžete aj počas iných panelov vystúpiť, nechať si to vystúpenie na ďalší panel. Troška máme meškanie každopádne v tomto prvom paneli. E, Petra Kamerevert, koordinátorka SAD socialistov v rámci Výboru pre kultúru. Petra, nech sa páči. Srdečná vďaka aj za doterajšie príspevky. Mám konkrétnu otázku kolegom z národných parlamentov. Všetci poznáme program Creative Europe, aspoň dúfam, no vieme aj, aké sú obmedzené možnosti e, tohoto programu. Teraz tam nie je tak veľa peňazí a by sme mohli e, zabezpečiť e, z toho kreatívny priemysel. No, my aj v Ďaká tlaku Európskeho parlamentu v novom eh, financovacom období sme zabezpečili možnosť, aby sa za štrukturálnych fondov, z regionálneho fondu a z Európskeho sociálneho fondu sa dali k dispozícii prostriedky aj na projekty na podporu v oblasti kultúry a tvorivého priemyslu. A eh, mňa zaujíma, ako ďaleko v členských štátoch eh, sa peniaze na tieto účely čerpajú a či táto možnosť sa v členských štátoch naozaj aj um, silnejšie využila, pretože to môže byť dobrý prostriedok, aby na jednej strane sme riešili sociálne aspekty boja proti nezamestnosti, ale tiež, aby sme spolu spojili podporu tvorivého priemyslu, aj cez eh, prostriedky zo štruktúrálnych fondov. Takže chcem sa opýtať, že keď máme túto možnosť, či ich ju naozaj členské štáty aj využívajú. Možno aj komisia môže k tomu sa vyjadriť. Bene, questa domanda poi chi crede di raccoglierla lo faccia, intanto do la parola mentre ci pensate. A... Áno, ah, my sme Vi počuli všetky tieto otázky, požiadavky a je tu kolegyňa, ktorá je podpredsednička výboru pre e, kultúru od zelených. Nech sa páči, máte slovo. Rád by som sa vrátila k prejavu o stave prezidenta Junckera, čo už bolo citované, že na jednej strane Európska únia, my chceme rozvíjať digitálny spoločný trh a na druhej strane potrebujeme naliehavo spravodlivejšie odmenovanie umelcov v internetovom a online prostredí. A vy ste sa toho dotkli. Preto myslím, že potrebujeme naliehavú definíciu, kde online platformy organizujú alebo odporúčajú obsah a e, nie sú e, potom len neutrálny poskytovateľ prístupu, pretože e, vieme z smernice o službách, kde sa upravuje, že keď sú len poskytovateľom pri vstupu, tak e, nemajú za to zodpovednosť a ručenie za ten obsah, ale keď e, už teraz vieme, že naozaj organizujú ten obsah a nie sú len poskytovateľia prístupu, aby sme vedeli rozlišiť e, ten prípad, či organizujú ten obsah, alebo či sú len poskytovateľia prístupu, tak na to potrebujeme jasnú definíciu. A chcem vidieť od komisie, ale aj od vás, kolegov z národných parlamentov, či niekto na tom pracoval a má napady, ako mm, to mm, urobiť, bolo by to užitočné a to je moja otázka na vás. Ďakujem pekne, toto je iste veľmi citlivá téma a som rada, že to spomenula kolegyňa Julie Ward a potom vás poprosím, prejdeme už predsa na druhý panel. Jedine, že by chceli vystúpiť z tejto časti panelu. Po mojej ľavej strane ja rýchle. Budem hovoriť rýchlo. Chcela som reagovať e, na poslanca, ktorý sa pýtal, že ako môžeme podporiť e, malé podniky alebo jednotlivých umelcov, ktorí začínajú. To je veľmi ťažké. V svete a členská organizácie je jedna z najlepších spôsobov, ako to robiť a v mojom kraji, e, v severo západe Anglicka, máme e, výbornú organizáciu pre rozvoj umenia, ktorá združuje jednotlivých umelcov, začínajúcich umelcov v mnohých rôznych e, podnikoch, seminároch a za nich predkladá spoločné žiadosti a ponuky, aby tí umelci netravili veľa času vyplňovaním formulárov a je to spôsob, ako im e, zabezpečiť sebavedomie a dať im hlas a niekedy je to výzvou a e, treba riešiť tie jednotlivé výzvy, ktoré majú tí Umelci A tieto siete pracujú aj v mestských aj videckých sieťach a Organizácie umelcov fungujú dobre, keď e, zabezpečia alternatívne podnikateľské modely, ako napríklad e, družstva a podniky. A k tým otázkam e, prázdnych budov my máme programy, ktoré uznávajú, že umelci sú hnaní e, nutnosťou tvoriť a niekedy môžeme urobiť malé gesto alebo nájsť spôsoby, ako využiť existujúce zdroje, pretože umelci sú zo svojej povahy tvoriví a vedia aj takéto veci využiť. Takže v mnohých mestách sme videli fantastické spôsoby využitia starých priemyselných budov. Ja by som rada videla, aby k tomu boli nejaké dobré zásady, napríklad, že tieto prázdne budovy môžu byť súčasťou obehovej ekonomiky. Ďakujem pekne. Ďalší dôležitý postreh a teraz prejdeme k druhému kolu prezentácií. Poprosím vás, aby ste dali prednosť, pretože budem musieť odísť eh, na výbor pre rozvoj pre, hospodár, pre eh, spoluprácu rozvojovú, pretože je tam koordinátorkou, takže Dáme prednosť eh, kolegy Walton Benten, ktorá je z EPP, eh, spravodajkyňa k digitálnej ére a k audiovizuálnym záležitostiam. Ehm, potom sa vrátime. Dáme slovo Heidi Purga, Estonsko, Florenk Alexandru Alexe, z Rumunska, Herling Gunderlach z Nemecka. Bogdan, takže ako prvý. E, Ďakujem, pani predsednička. Bol som spravodajcom k správe na tému európskeho filmu v digitálnej dobe a aj vystúpenia niektorých predstaviteľov národných parlamentov e, ozneli v nich návrhy na podporu tohoto sektoru k, s ktorými súhlasím, ale ja teraz e, pracujem ako tieňový spravodajca v skupine PP e e, k správe na tému tvorivých e, odvetví. Ekonomia aj politika dlho nedocenila význam kultúrneho sektora a tvorivého sektora. E, tento e, sektor spája a poháňa jeden z spoločných e, činiteľ to je tvorivosť a to je obnoviteľný zdroj energie a zásob, ktoré sa nachádzajú v všetkých členských štátov a my využívame kultúru a hĺbka a bohatstvo európskej kultúry je spoločná hnuta, ktorú treba chrániť a podporovať. V 90. rokoch začal rozvoj e, podnikov e, v oblasti kultúry a e, tiež v odvetviach, ktoré zvyšujú európske HDP a keď je tu dnes, čím väčšie bude digitálna ponuka európskeho kultúrneho obsahu, tak o to väčšie budú význam mať tieto európske diela a okrem toho tvorivý sektor prispieva k rozvoju komunikácie a dôležitým um, prvkom je um, propagácia mobility um, umelcov aj umeleckých diel uh, pri uh, prechode z lokálnej úrovne na národnú a cezhraničnú. Je to uh, dôležité zredenie partnerstva, čo, treba, čo vyžaduje pravidelné konzultácie s pracovníkmi tohto sektora. Oni musia e, fungovať e, s podporou e, týchto regionálnych konzultácií a musia podporovať tieto nástroje na všetkých rovniach. Európska únia musí dať podporné prostriedky do tvorivého sektora a tiež treba to pretaviť do strednodobej a dlhodobej perspektívy a urobiť zmien na európskej e, úrovni, napríklad e, vo veci zdanenia e, online kultúrnych dier a možnosti uľahčenia ich financovania cez Európsku investičnú banku a fondy. A e, toto má umožniť e, podnikom e, z kultúrnej a tvorivej oblasti, aby využívali túto možnosť katalizátora a uľahčenia financovania a tieto vybaviť vhodným systémom zdanenia. Ďalšia otázka je digitálna regulácia, o ktorej hovoril aj pán Morgan hoci e, zbudze nádej, tiež e, ona mení kultúrnu scénu a e, zmení sa e, spôsob šírenia diel a ochrana autorských práv a spravodlivá e, odmena e, tvorcov e, už nie je samozrejmá e, pre e, príjemcov e, a konzumentov týchto diel. e, tiež treba pamätať na e, vplyv tvorej e, branže odvetvia e, na e, vzdelávanie Kultúra DCE potrebuje tiež podporu v oblasti dosť prístupu k technológii a potrebuje ochranu pred eh, koncernami, ktorí e, predávajú e, ziskovú kultúru e, pred tými, ktorí robia kultúru a umenie e, neziskové. A Únia môže e, sa ujať týchto víziev a vyriešiť ich spolu s členskými štátmi. Ďakujem pekne, Bogdan. Vieme, že musíš utekať. Keby si ešte mohol, bolo by to dobré zostať chvíľočku. Ale teraz každopádne Heidi Purga z Estonského parlamentu, členka výboru pre kultúru a vzdelávanie. A tam ste, nech sa páči. Please, take the floor. Microphone, microphone, please. Sorry. <laughs> Here. Good afternoon from Estonia. My name is Heidi. Želám vám pekné popoludne a volám sa Heidi Purga a zastupujem tu e, parlament Estonska, pričom som členkou reformnej strany. Čo sa týka súčasného stavu odvetvia kreativity v Estonsku. Estonsko vedomo rozvíja kreatívnu oblasť od roku 2004, pričom sa ukázalo, že počet podnikov a nich zamestnaných ľudí sa v priebehu rokov zvýšil, pričom sa zmenšuje veľkosť kultúrnych ustanovizní alebo podnikov. Najlepšie je to vidno na, e, strat, na úrovni stratégií a na základe porovnaní s inými tzv. tradičnými odvetiami ekonomiky. V súčasnosti dobrá kvalita produktov sa stali štandardom. Aspoň v Európe ľudia vyberajú dodávateľov podľa toho, alebo podľa e, dôvodov, alebo na základe motivácie, ktorá je oveľa viac abstraktná, iracionálna a emocionálna. Spotrebitelia majú oveľa lepšie povedomie o tom, čo kvalita znamená. Akým spôsobom Estonsko v rámci uh, Eh, odvetvia kreativity zostáva vo svetle rám, tak povediať. Spočíva to na troch základných pilierov. Na jednej strane ponúkame školenia a podporu startupom a dávame im podporu aj na to, aby boli schopné vývoz, vyvážať. Estonsko rozvíja odvetvie kreativity práve na základe podnikateľského princípu, pričom dopad kreatívneho odvetvia na ostatné má zásadný význam, aj čo sa týka schopnosti obstáť v medzinárodnej konkurencii ako celok, ako celá krajina. Je to konkurenčné odvetvie, ktoré je úzko spojené s oblasťou patentov, duševného vlastníctva a podobne. Máme príklad malej estonskej spoločnosti, respektíve firmy, ktorá sa prepája, kde sa prepája, v prvosúdnosti ktorej sa prepája ochrana životného prostredia s hodnotou vyvážených produktov a kultúrnymi prvkami. E, z toho všetkého má úžito krajina ako celok. V jednotlivých regiónoch je to zvlášť pravda. Nemôžeme nikdy dosť dobre oceniť, e, aké je to dôležité, aby oblasti, ktoré sú atraktívne pre ľudí a tiež pre návštevníkov, maj, aký majú potenciál rastu a rozvoja vďaka kultúre. Existujú e, filmové festivaly, existujú e, celé týždne hudby a podobne, pričom e, tiež e, ťažíme z dlhodobej histórie a z toho, že sa angažujú v podujatiach stále viac aj súkromní investori. To umožňuje, aby sme sa prispôsobili e, novým požiadavkám na odvetvie, pričom podujatia zasa majú spätne vplyv na audiovizuálny, audiovizuálny sektor ako celok. A pred akými výzvami stojíme? Napríklad, sektor technológií už je veľmi úspešný, ale to nestačí. Je treba ďalej rozvíjať kreativitu ako celok. Je treba veľmi systematicky a dlhodobo pracovať a takisto v rovnakom duchu investovať, aby sme v podstate budovali talent od základov, aby sme mohli zúročiť neskôr plody tohto úsilia. Odvetvie kreativity má dve, dva základné ciele. A to byť ekonomicky úspešné v podmienkach trhu, čo znamená, že treba k tomu rozvíjať nástroje. A tiež, aby sa rozvíjal, rozvíjala tvorivosť v myslení ako taká, ktorá vytvára pridanú hodnotu pre zamestnancov. Netreba pritom zabúdať na ostatné sektory. Netreba zanedbávať vzdelanie či už e, všeobecné alebo špeciálne, pretože tie nám umožňujú pochopiť väzbu kultúry na obyvateľstvo aj e, vrátanie detí a mládeže. Je potrebné, aby jednotlivé sektory boli v interakcii, e, napríklad dizajny s architektmi a podobne. Na záver dovolte, aby som povedala, že Tvorivý priemysel je veľmi mnohostranný, mnohotvárny a mnohovrstevnatý. Je neoddeliteľnou súčasťou hospodárstva. Ľudia nehľadajú len jednoduchý produkt, ale hľadajú originalitu, atmosféru, nejaký príbeh za tým výrobkom. Chcú si spájať pri výrobok s nejakou vlastnou filozofiou, s sociálnym alebo spoločenským štatútom. Už nie, nejde o to, aby produkt uspokojil nejakú základnú potrebu, ale aby mal nejakú nástavbu. V spolupráci so štátom sa nám darí investovať do sektoru, pričom sa e, podarilo zmierniť dopad kríze, na, krízy na toto odvetvie v Estonsku. Čo sa týka spolupráce so súkromným sektorom, kreatívne služby, marketingové služby, e, ako aj propagácia v podstate predstavujú len špičku ľadovca, kde sa nám darí. And now, eh, Mr. Ďakujem vám za túto správu a teraz eh, pán Florin Aleksandro Romexe z Rumunska. Nech sa páči. Colegi din Parlamentul European și Parlamentele Naționale, vă mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a vorbi despre cum se construiește consensul. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia, kolegyne z Európskeho parlamentu, z ostatných parlamentov národných. Ďakujem najskôr za pozvanie, za to, že ste mi dali možnosť približiť vám úspešný projekt z našej krajiny, a teraz by som e, rád spomenul festival George Eneskova, ktorý je najvýznamnejší rumunský skladateľ, ktorý sa narodil v roku 1881 a zomrel v roku 1955. Študoval v Rumunsku, Rakúsku, Francúzsku. E, veľmi dobre si bol vedomý, aké, aká je hudobný jazyk, tak povedať, z 20. storočia. Bol veľmi talentovaný nielen ako skladateľ, ale bol veľmi dobrý, dobrým hráčom e, na husliach, teda huslistom a klaviristom a bol e, vynikajúcim učiteľom. E, pán Jehudy Menuhin, jeho študent, ho popísal ako to najlepšie, na základe ktorého posudzujem aj tých ostatných, e, mimoriadne významná ľudský, ľudská, ľudská bytosť, najväčší hudobník a najvýznamnejší vplyv na moju kariéru, ktorý som zažil v roku 2015 bol zorganizovaný festival George Eneskuho, ktorý trval 22 dní, e, počas ktorého odznelo bez ako 58 koncertov. Celkovo bolo predaných 50 tisíc lístkov. Paralelne prebiehalo veľa kultúrnych podujatí, napríklad aj v rámci iniciatívy Kreatívna Bukurešť. Vystúpili tam mimoriadne významní umelci Anne-Sophie Mutter, Janin Jansen, David Garrett, Ehm, teda dirigenti ako Zubin Mechta, Simon Rettel, ako aj svetoznáme orchestre, ako Royal Concert Gebo Orchestra z Amsterdamu, Berlínsky filharmonický, Izraelský filharmonický orchester, Symfónia San Francisca, Londýnsky symfonický orchester. To všetko si vyžaduje samozrejme podporu. Je zákon z roku 2002, ktorý určuje, akým spôsobom majú byť organizované financové takéto podujatia. Prezident Rumunska poskytuje záštitu nad týmto podujatím, ale veľká časť financovania pochádza z Ministerstva kultúry. Festival organizuje e, skupina úradníkov, vládnych úradníkov. Každopádne my sme si uvedomili, že toto nebol najlepší spôsob, ako veci e, realizovať, e, takže teraz koprodukuje tento, tele, tento festival Národná televízia a rozhlas spolu s Rumunským kultúrnym inštitútom. Takisto e, sa nám dostáva podpory od skutočných profesionálov, od e, agentúr Artemik, Artexim a Arkup, ktoré sa zaoberajú kultúrnymi stránkami tohto programu alebo festivalu. Takisto e, Mestské zastupiteľstvo v Bukurešti sa do toho zapojilo a to umožňuje veciam fungovať čo najlepším spôsobom. Vláda zabezpečuje financovanie Takže máme nastavené také predvydateľné, spolahlivé financovanie, potom sú tu tie agentúry, ktoré sa zaoberajú tými kultúrnymi elementami a potom sú tu ďalšie súčasti, ktoré riešia zmluvy s pozvanými umelcami. To je veľmi dôležité ako festival pre Bukurešť a pre Rumunsko a predovšetkým pre ten imič. Ten imič e, veľmi narastol e, aj vďaka tomuto podujatiu. Samozrejme, je tu celá škala ďalších podujatí, ktoré vzniká v kontexte festivalu Georga Eneského. Toto by malo slúžiť ako príklad pre ostatných a mali by sme to využiť. Eh, eh, a teraz eh, pani Gundelach za nemeckej spolkového snemu pani Gundelach, tiež 5 e, minút. Pani predsedníčka, drahé kolegyne, kolegovia, ja sa chcem poďakovať za výmenu možnú. Nie, mikrofón je zapnutý. Kultúrne a kreatívne odvetvie v Nemecku je považované za centrálnu hospodárskú oblasť pre inováciu, rast a zamestnanosť. V súčasnosti prechádza tento kreatívne, toto kreatívne odvetvie hlbokým, hlbokou premenou. Využívanie digitálnych technológií narastlo. Hospodárska kríza posledných rokov zanechala výrazné stopy a takisto právne rancové podmienky sa e, zmenili v rámci internacionalizácie a europeizácie tento, táto premena viedla aj k tomu, že noví aktéry vstupujú do tejto oblasti a dnes e, tie veľmi veľké a malé podniky fungujú e, bok po boku. Tieto zmeny vytvárajú nové možnosti a na druhej strane prinášajú novú zodpovednosť pre hospodárstvo, politiku a občianskú spoločnosť. V 2007 spolková vláda iniciovala tzv. iniciatívu pre kultúru a kreatívne odvetvia, jej ústredným cieľom je e, vytvoriť pozitívne budúce perspektívy pre oblasť kultúrneho hospodárstva. Inštitucionálne jadro tejto iniciatívy tvorí kompetenčné centrum pre kultúru a kreatívne hospodárstvo, kreatívne odvetvie e, spolkovej krajiny. Stredobodom aktivít je iniciácia spolupráce medzi kreatívnymi odvetvím a inými branžami e, hearingy v rámci branže, rozhovory s relevantnými aktérmi, každoročné monitorovanie, pokiaľ ide o rozvoj tento branže, kultúrne a kreatívneho odvetvia, ako aj hospodársky dialog e, ohľadom boja proti internetovému piráctvu, ako aj e, konkurencia na poli kultúry a kreatívnych e, odvetví v Nemecku s tým osobitným ohľadom na kreatívne a inovatívne podnikateľské myšlienky sú ďalšími E, takými opatreniami. Od 1. januára 2016 funguje takéto kompetenčné centrum pre kultúru a kreatívne odvetvia. E, na začiatku 2016. novo vytvorené kompetenčné centrum v Berlíne začalo s tou svojou činnosťou. E, má byť takým impulzom pre viaceré ponuky pre tie hlavné témy kultúry a kreatívneho hospodárstva, ktoré má ďalej rozvíjať. Takými ťažiskovými bodmi činnosti sú taká vedecká analýza, transfer a impulzy, ako aj komunikácia a organizovanie podujatí. Tým tematickým oblastiam patria zakladanie a rast, inovácia, impulze, internacionalizácia, export, kultúra, práca, spoločnosť. plánovanie sú okrem iného aj celospolková celospolkové community management so scoutami a multiplikátormi, trendy, rozvoje, best practice, príklady a tak ďalej. Aj spolkové krajiny majú veľký podiel na podpore kultúry a kreatívnych eh, odvetví v Nemecku, v takmer všetkých spolkových krajinách vo forme štipendií, podpory projektov a iných e, služieb je poskytovaná finančná podpora. Medzičasom sa e, vytvorila vlastná infraštruktúra na podporu kultúry a kreatívnych odvetví v jednotlivých e, spolkových krajinách. Hamburg vystupuje výrazne do popredia v tomto ohľade. Mesto vedie tak, pokiaľ ide o celkový obrad z kreatívneho odvetvia, ale aj pokiaľ ide o počet tých zárokovačinných v takýchto častiach trhu. V 2010, 2010 eh, bola vytvorená Hamburská kreatívna spoločnosť na podporu hamburského kreatívneho odvetvia. Ona slúži ako miesto kontaktu, poradenstva, informácií a služieb pre všetkých aktérov hamburského kreatívneho odvetvia. Niektoré príklady akých, tých výdobytkov hamburského kreatívnej, hamburskej kreatívnej spoločnosti, datové banky, systémy podpory, crowdfunding, eh, vytvorenie profilov, financovanie, eh, ďalej vytvorenie marketingu, akvizícií, financovania, reálne poradenstvo, ďalšie ponuky eh, pre tak študujúcich ako aj absolventov. Táto ponuka od začiatku je veľmi reflektovaná a je relevantná a považovaná za vhodnú napriek tej eh, dočasnej povahe podpory na začiatku, ten Hamburský senát sa rozhodol preto, aby pokračovala eh, časovo neobmedzenie tá činnosť Hamburského kreatívneho spoločenstva. Tými osobitnými výzvami pre nás zostáva práve podpora eh, sektorovej spolupráce a tej spolupráce, ktorá sa prekrýva s politikami, geografické, niektoré kultúrne a jazykové fragmentácie na jednej strane ten bankový sektor často nedisponuje tým potrebným know-how, tak aby bol schopný nejakým spôsobom analyzovať obchodné a podnikateľské modely kultúrneho a kreatívneho odvetvia. A na druhej strane je na základe heterogénnosti kreatívneho odvetvia ťažké e, formulovať a prijímať jednotné hospodárske, finančné, zamestnanecké a kultúrno-politické opatrenia tak, aby boli všetky segmenty rovnako zvýhodňované. Bohužiaľ, v praxe jednotlivé branže kultúry a kreatívne odvetvia sú e, veľmi rozdielným spôsobom zohľadňované v rámci pod, programov podpory, čiže je čo zlepšovať. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem pekne aj za tento zaujímavý finálny koment, pretože naozaj prístup k financiám e, to je veľká otázka, ktorej čelíme Eh, ja by som navrhla teraz uzavrieť tento panel, aby sme to teraz eh, rozdelili na dve skupiny tých eh, vystúpení. Teraz najskôr predsedníctvo a DG Culture. Chcem sa spýtať, či chcú niečo doplniť, či chcú nejak vystúpiť. Možno niektoré veci, ktoré by sa dali objasniť, alebo tak. Ďakujem, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, ja len kratučko zareagujem na pani Kamenvert, e, na jej otázku e, vo vzťahu k tomu, že či niektoré, niektoré členské krajiny, ktoré sú tu dnes zastúpené, využívajú niektoré zo európskych štruktúrálnych fondov na podporu kultúry a kreatívnych sektorov. Tak môžem povedať, že Slovenská republika je jednou z nich a vlastne v súčasnosti rozbiehame podporu prostredníctvom integrovaného regionálneho operačného programu kde máme vlastne nastavenú podporu ako keby v dvoch oblastiach. Jedna je tzv. centralizovaná pomoc, kedy plánujeme vytvoriť e, veľké infraštruktúrne projekty, ktoré by mali pokryť predovšetkým sieťovanie oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. A druhou oblasťou je decentralizovaná podpora, kde chceme naozaj cieľene ísť na podporu konkrétnych projektov, malých mikropodnikov, malých a stredných podnikov. Takže áno, snažíme sa využívať aj takéto prostriedky. A druhá moja poznámka je všeobecne k tomu čo tu odznelo viackrát a ja sa k tomu vrátim, aj sám som o tom hovoril, eh, že ak považujeme ochranu duševného vlastníctva, predovšetkým v tejto oblasti kultúry autorských práv za kľúčovú chrbtovú kosť, eh, preto aby nám mohol fungovať naozaj aj hospodársky potenciál kultúrnych a kreatívnych produktov, tak treba povedať, že ten základný právny rámec, hmotnoprávny rámec máme daný už vlastne od Bernského dohovoru Čiže právny monopol, ktorý nám poskytuje ochrana, ochranu autorského práva, ten máme. To, na čo sa musíme dnes zamerať, a špeciálne samozrejme osobitne ostajú k digitálnemu použitiu a k digitálnemu veku, je to, ako efektívne uplatňovať práva autorov a následne ich chrániť a vymáhať. To je tá najväčšia výzva, ktorej, ktorej dnes čelíme pretože prax nám priniesla vlastne situáciu, kedy právny monopol častokrát nie je pre autorov benefitom, ale stáva pre nich príťažou a nevedia z neho efektívne benefitovať tak hospodársky, ako iná, ani iným spôsobom. Takže myslím si, že Tie návrhy, ktoré máme dnes na stole e, od Európskej komisie, sú veľmi dobrým začiatkom do diskusie a myslím si, že nás čaká ešte veľmi dlhá cesta, aby sme sa dostali naozaj do stavu, kedy reálne autorské právo bude slúžiť svojmu primárnemu účelu a to je predovšetkým ochrana práv a oprávnených záujmov autorov. Ďakujem pekne. E, Thank you, Mrs. Chair. Ďakujem, pani predsednička. Len pár poznámok, čo sa týka odvetvia kultúry a kreativity, pretože už veľa oblastí sme prediskutovali a dotkli sme sa a ďakujem vám za vaše príspevky. Je veľmi jednoduché hovoriť o tom, že ich bolo treba viac peňazí, ale ja si myslím, že je to veľa menej jednoduché, keď pritom sú ministrovia financí. A teraz máme vlastne stanovený rámec do roku 2020 a v rámci toho by sme si mali nejako poradiť. Takže v súčasnosti, a toho sme sa dotkli aj dnes popoludne, e, popoludní, je to, akú hodnotu získať z tých peňazí, akú hodnotu poskytnú na základe tých peňazí, ktoré sú k dispozícii. Sú to aspekty, ktoré je treba oprieť o konkrétne dôkazy a máme k tomu dispozícii údaje od e, Eurostatu. Do doteraz neexistovali, pretože ani ten sektor neexistoval, takže dúfajme, že teraz sa nám na základe dôkazného materiálu poreli získať aj viac peňazí. To je jeden aspekt. A ďalej pracujeme na tom, že hovoríme o tzv. tzv. hodnotových reťazcoch v rámci kreativity chceme vedieť, kde sa tá hodnota tvorí chceme vedieť, čo možno nazvať kultúrnym, čo no možno nazvať inovatívnym. Nie vždy je jednoduché to rozlišiť. Kristian Era vždycky e, e, prichádza s tým, že toto je jeden z najväčších e, sektorov v Európe. Francúzska francúzsky kolega dnes povedal, že si neúplne istý, že či sa to dá nazvať kultúrou. Ale práve to sú tie prekrývajúce sa oblasti, Nebudem menovať, ale niektorí z tých hlavných hráčov v oblasti módy sú Francúzi. Nazdávam sa, že treba zaujať aj trošku odlišný pohľad, odlišné stanovisko a dívať sa trocha viac horizontálne. Presúvame sa do obdobia digitalizácie a uvidíme viac. Čo sa týka vytvárania sietí, e, kreatívnych hubov a všetky tieto výrazy sú tiež také modné. Musíme presne vedieť, čo sa deje, musíme vedieť, čo funguje. V súčasnosti sa vynára celý rad iniciatív, niektoré e, financuje e, Kreatívna Európa, niektoré sú financované ináč, ale treba zhodnotiť, čo funguje a čo nie. Nejde len o tom, aby sme vytvárali tie e, podhubia e, kreativity. Ako sa vôbec naučiť byť kreatívny? To je jedna zo zásadných otázok. Neviem, či ste niekedy robili nejaké cvičenie, kde sa rozlišuje medzi tým, kedy vám pracuje pravá a kedy ľavá e, hemisféra. Ehm, je zaujímavé, že niektoré otázky riešime len z kreatívnej stránky. Buď ste kreatívni, alebo kreatívni nie ste. A ja smerujem svojou poznámkou k tomu, ako nájsť spôsob aj v oblasti vzdelávania, aby naše deti boli kreatívnejšie. Generácia môjho veku nebola vedená ku kreativite. Tí z vás, ktorí to šťastie mali, tak fajn, ale ostatní sme to nemali ľahké, pretože to jednoducho nebolo zaradené do osnov. Jednoducho sme opakovali to, čo nám prednášali učitelia. To sa trocha zmenilo, ale opäť treba hľadať nový spôsob, ako navodiť tých mladých ľudí a ako im dať tú slobodu, aby boli kreatívni. Takže toľko z hľadiska vzdelávania. Potrebujeme mať na mieste inováciu, e, vzdelávanie, kultúru a prepojiť ich, aby fungovali všetky spoločne. Zaznelo tu e, slovo crowdfunding. Áno. Ako financovať alternatívne kultúrne podujatia a aktivity. O tom sme diskutovali, keď sme pred niekoľkými e, mesiacmi mali kultúrne fórum, pretože naozaj nejde o to, aby sme neustále žiadali viac a viac peňazí pretože v konečnom dôsledku množstvo peňazí je nejakým jasným spôsobom limitované. Skôr ide o to, ako ich používať, tie peniaze, ktoré sú, ináč. Viete, že dnešná mládež veľa zdieľa, veľa si navzájom vymieňa a ten svet založený na vlastníctve, tak ako sme ho poznali, keď ja som mala 20 rokov, už nie je to, čo bol. Je treba sa zamýšľať nad tým, čo potrebujú títo mladí ľudia. Keď sa pozriete e, na YouTube, tak zistíte, že to, na čo sa pozerajú oni, nie je to isté, na čo sa pozeráme my. Ich kultúra je úplne iná, než je tá naša. Nazdávam sa, že je preto dôležité, aby sa mladí ľudia rozvíjali, zapájali viac, než sme sa zapájali my. A myslím, že na to sme trocha dnes popoludní e, zabudli. Je to niečo, čo k nám, e, tak povediac, padlo do lona a je škoda, že e, nie sme e, za jedno, za jedno, respektíve nedržíme krok s mladými. Nie sme proste na rovnakej čiare, tak povediať, na štartovacej línii. Ďalším modným slovom je podnikanie a podnikateľský duch s tým, že tam máme byť kreatívny, áno, to je veľmi dôležité. A napokon, v neposlednom rade, začíname pracovať na príprave roku 2018, keď budeme mať rok európskeho kultúrneho dedictva. Myslím, že všetci, všetci, kto sú dôležití, musia prispieť na to, aby sa tento rok podaril. Nejde o to, aby sme dostali opäť trochu peňazí naviac. Ide o to, aby sme boli inovatívni, aby sme ukázali, že sme sa dokázali spojiť, aby sme predstavili Európu tým najlepším spôsobom v kontexte kultúry, aby sme ju predstavili vlastným občanom Európy aby sme komunikovali ponovom, aby sme novým spôsobom podchytili mládež. Keď sa keď si predstavíte, že máme e, pred sebou e, skautov, akým spôsobom ich podchytiť, ako ich zapojiť pre propagáciu kultúry. Oni sa totiž dívajú na kultúru ináč než my. Treba sa spojiť, treba sa venovať všetkým oblastiam a myslím, že je najvyšší čas Áno, rok Európskeho kultúrneho dedičstva bude v roku 2018, ale treba začať s prípravou a treba ukázať e, viditeľne, že Európa je niečo jedinečné vo svete. Z tohoto malo požiadavkov, no je veľmi kreatívna naša riaditeľka, necháva tak troška nezodpovedané niektoré požiadavky. Len malý, malý príklad. Dnes sme odovzdali tri ceny trom mladým, ktorí vyhrali cenu Karola Veľkého pre mladých, pre mládež. Jeden z tých troch patrí do skupiny mladých, ktorý vymyslel videohru o Karlovi Veľkom. E, samozrejme, môžeme o tom voľne hovoriť, všetci máme nejaký kreatívny e, vstup, kreatívne momenty. Prečo napríklad nespustíme nejakú iniciatívu pre app, aplikácie e, pre mladých, ktorí by nejakým spôsobom približovali Európu, alebo ako funguje. To je len taká malý postreh tí, ktorí vytvorili takúto hru, samozrejme tá hra je možné ju dať aj na trh, je možné ju normálne komercionalizovať. E, to je taká drobná vec, možno to taký, taký drobný príklad, ale e, niekedy e, si to treba uvedomiť. Teraz aj vám dám priestor vyjadriť sa. A takisto budeme hovoriť aj o tom, ako sa učiť Európe v škole. Pán Dragič urobil správu v tomto ohľade. Bolo by zaujímavé sa s ňou oboznámiť a takisto je zaujímavé, že kolega Dragič má také osobitné pozadie, pretože aj nejakým spôsobom vie, má, má, má bezprostredné skúsenosti aj s rómskou komunitou a preto vie Európu približiť z veľmi takého osobitného vizuálneho uhla. Teraz prejdeme rýchle na ten druhý panel, aby sme si nevyčerpali čas. Ten sa týka podpory angažovania sa občanov v kultúre. Dostávame sa blízko k tej provokácii kultúrnej, tak povediac. A prezentáciu bude mať doktorka Maria Kristina, Kristina Damilano z Európskeho centra pre, kultúr, pre riadenie kultúrnej organizácie alebo kultúrny management. A chcem eh, poprosiť eh, kolegyňa Jatorníka, Hovorili sme, spomínali sme ho ako spravodajcu pre európske kultúrne dedictvo. Chcem, aby on hovoril ako prvý, lebo on má niektoré organizačné záležitosti. Čiže najskôr, možno ešte naša expertka, koľko času máte, pán spravodajca, koľko tu môžete ešte byť? Môžem najskôr dať priestor expertovi a potom vám, tak nech sa páči. Dobrý večer, pani predsednička, všetkých. Ďakujem pekne, budem hovoriť po taliansky, tak aby som si bola istá, že dodržím ten čas a to mi umožní byť e, stručnejšia pri používaní mojej môjho jazyka. Mám niekoľko diapozitívov pripravených, e, v rámci ktorých samozrejme budem e, je tam použitá angličtina a budem sa opierať o anglickú terminológiu, keď budem hovoriť o audience engagement, audience development, lebo veľmi dobre viete, že snažiť sa prekladať niektoré termíny, to by naozaj dalo zabrať preto sa budem pridržať tej anglickej terminológie. E, musím hovoriť teda o tom angažovaní, o engagement tých občanov do kultúry. Je nevinutné v tomto kontexte položiť si predovšetkým jednu otázku. Prečo? Prečo to robíme? Vediamo se... Ok. Ecco, perfetto. Allora, perché parliamo di engagement? Parliamo di engagement perché i dati... Prečo hovoríme o angažovaní? Pretože údaje preukazujú, že v skutočnosti je len malé percento európskych občanov, ktorí sa zúčastňujú aktiv- kultúrnych aktivít. Tým pádom musíme možno vychádzať z predpokladu, že celá tá aktivita demokratizácie kultúry, ktorá prebehla za posledných 50 rokov, ešte nedosiahla tie predpokladané ciele. Samozrejme, podpora prístupu a participácia zostávajú naďalej prioritou európskej kultúrnej politiky a je jasné, že audience engagement a audience development sú dva, tak povedzme, piliere pre podporu kultúrnych hodnot a aktívneho občianstva. Čo znamená vlastne audience engagement alebo angažovanie e, publika, divákov? Audience engagement je termín, ktorý sa týka dimenzie zapojenia ale je to zmes, povedzme, alebo je to súbor aktivít a postojov. A predovšetkým je to niečo, čo sa týka predovšetkým e, oblasti audience development, alebo teda pracovania s, s divákmi, s publikom. Ja teda by som vychádzala práve z definície audience development, tak ako je uvádzaná v rámci kreatívnej Európy. Audience development je proces strategicky dynamický a interaktívny, ktorého cieľom je prístupniť e, kultúru pre široké masy. E, znamená to angažovať jednotlivcov a komunity a ako sa to teda vlastne realizuje takáto aktivita Audience Development. V princípe sa realizuje v troch osiach alebo tromi spôsobmi. Pracuje sa buď na rozšírení kvantitatívnom, hodnotení kvantitatívnom ponímaní tých tradičných divákov, alebo na posilnení vzťahov medzi týmito tradičnými e, diváckými obcami, čiže taký vertikálny prístup, alebo tretí spôsob je diverzifikácia e, divákov alebo teda publika. Čiže snažíme sa v tomto treťom prístupe netradičné, e, netradičné teda typy publika osloviť. Ja som súčasťou pracovnej skupiny, ktorá realizuje štúdiu, ktorú zadalo generálne riaditeľstvo pre kultúru a vzdelávanie. Tá sa volá Stadion Audience Development, ako zabezpečiť, že publika alebo diváci budú v stredovode kultúrnych organizácií. Čiže cieľom tejto štúdie je otázka, ako kultúrne inštitúcie môžu zabezpečiť, že publikum alebo diváci budú v centre. Je to taká bibliografická práca, ale je to aj otázka, e, ktorá sa týka niektorých prípadových štúdií, teda desk research, prípadové štúdie. My sme chceli teda štúdia z múzeí, z divadiel, z festivalov, ktoré sa zaoberajú práve rozvojom divákov. Ako vidíte, zvolili sme si 30 takýchto prípadových štúdí, asi z 80, ktoré sme e, získali, ktoré pochádzajú z celej Európy. Teraz práve prebieha analýza týchto prípadov. Tie e, výsledky budú prichádzať do konca roka. A to, čo vám medzi tým môžem zatiaľ povedať, je, že sa nám podarilo identifikovať niektoré tendencie tak z pohľadu bibliografického výskumu, ako aj z pohľadu tých prípadových štúdií. A síce dochádza k zmene tých termínov, ktoré používame a e, pokiaľ ide o tie špecifické termíny, prechádzame od prístupu ku kultúre smerom k audience development, rozvoju divákov publika a teda úmyselným spôsobom prechádzame z jedného do druhého termínu. Audience development v niektorých prípadoch e, je nadradený e, tým aktivitám, ktoré sú užšie viazané k sociálnej inklúzii a teda tu vzniká problém merania sociálneho dopadu týchto kultúrnych aktivít a činností. Z toho vyplýva isté organizačné, organizačné zmeny, má to organizačné dôsledky a takisto pre líderstvo, leadership. Samozrejme týka sa to aj angažovania, aktívnej participácie a potom je tu samozrejme aj otázka vplyvu na, digitál, na digitálnu oblasť, digital shift. E, uzavriem to e, s dvoma takými príkladmi a treťou takou krátkou finálnou pripomienkou Ide o to, že samotné kultúrne inštitúcie nedokážu rozpracovať tieto témy a okruhy, ak nebude paralelne nejaké úsilie, ktoré bude prebiehať na úrovni vzdelávacích politík, ktoré budú stimulovať a dávať prednosť také kultúre a vzdelávaniu smerom k tomu dobrému. Nemôžeme, aby múzea, aby e, knižnice nejakým spôsobom kompenzovali nedostatok, ktorý sa objavuje v oblasti kultúrneho vzdelávania. Ďalší príklad, ktorý sa často stáva, tie kultúrne inštitúcie prichádzajú mnohé osoby a zamestnancov po úplne istom veku, po dosiahnutí istého veku, je teda nevyhnutné zabezpečiť, aby pokračovali aj do dospelého veku v spolupráci, v neformálnom kontexte. Na záver chcem povedať, že toto všetko e, by nemalo zmysel, samozrejme hovorím to ako vedecký pracovník, nie ako politička, ak nebudeme považovať kultúru za jeden zo štyroch pilierov udržateľnosti, a to nie len hospodárskej, environmentálnej, sociálnej, ale aj kultúrnej. Ďakujem pekne. Potente syntezy. Veľmi dobrá syntéza, to bolo veľmi zaujímavé a samozrejme nás bude zaujímať eh, pre, eh, aj tie výskum eh, závery. Myslím, že je to k dispozícii. Aj pani Rekers by to mohla rozdať potom následne, bude veľmi zaujímavé sa oboznámiť s týmto. Čiže engagement development, to treba mať na pamäti, pretože treba byť proaktívny a treba mať na vedomí, na vedomí práve tie veci, ktoré zaznieli. Teraz pán Diakonu, spravodajca Towards the Integrated Approach, to bola dôležitá správa ohľadom oznámenia komisie e, z minulého roku, ale zároveň je to teraz aj spravodajca pre rok Európskeho kultúrneho dedičstva, rok 2018. Nech sa páči.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 Samozrejme, že rozumieme tomu, že rozdiel medzi robotom a ľudskou bytosťou je v kultúre a práve preto sú ľudia nadradení robotom. A preto nám bude výborne fungujúce hospodárstvo na nič, ak nebude mať človeka, ktorý nebude mať svoj príbeh, ktorý nebude mať svoje sny, ktorý nebude naplňať celý rad charakteristík, ktoré ho práve e, nadrazujú tým robotom. Pre výbor pre kultúru sme pripravili správu, ktorú čoskoro kompletizujeme tak za dva, za tri týždne bude k dispozícii finálna verzia. Uplatnili sme zrychlený postup. Je to legislatívna správa a táto téma sa týka nás všetkých. Máme veľké šťastie v tom, že medzi hostiami dnes máme presne tých ľudí, ktorých potrebujeme na to, aby sme mohli túto správu v budúcnosti vniesť do života. Ide o správu o roku Európskeho kultúrneho dedičstva v, pra- v kontexte toho, ako to vidia členské štáty a e, ako to vidia národné parlamenty s tým, že tento text, táto správa má veľmi jasný cieľ. A to predovšetkým na to, ako naša kultúra a naša história môžu prekročiť hranice. My všetci máme spoločnú históriu. A to je práve ten výsledok, o ktorý usilujeme, alebo toto vedomie je to, o čo usilujeme prostredníctvom projektu Európskeho kultúrneho dedictva. Kultúrne dedictvo, a to chceme zdôrazniť, je niečo, čo máme všetci spoločné. V mnohých miestach Európy nestojíme tvárou tvár nacionalizmu a to je to posledné, čo by sme teraz potrebovali, ale žiaľ objavuje sa to vo všetkých členských krajinách a treba si to uvedomiť. Rok 2017 bude rok, keď sa budeme na tento Európsky rok kultúrneho dedistva pripravovať, aj čo sa rozpočtu týka. A pre úspech projektu je kľúčový vzťah s národnými parlamentmi. Potrebujeme vašu podporu všetkých parlamentov, všetkých krajín, pretože e, s rokom európskeho kultúrneho dedictva sa nám podarí uspieť len vtedy, keď občianská spoločnosť, e, orgány zodpovedné za kultúru, ako aj národné parlamenty sa pokúsia v rámci tohoto roka zorganizovať kultúrne podujatia, ktoré nás zjednocujú. Najneskôr v decembri. Vstúpime do ďalšej etapy, pričom do tej doby budeme komunikovať s vami na úrovni národných parlamentov. Máme tu dvoch zástupcov rumunského parlamentu, a som veľmi rád, že sú tu aj kolegovia z ostatných národných parlamentov a že máme spoločný cieľ a verím, že sa nám podarí dosiahnuť úspech. Som veľmi rád, že vám toto všetko môžem povedať. Chcem, aby ste si boli vedomí, že rok 2018 bude rok Európskeho kultúrneho dedictva a každá členská krajina bude môcť prispieť svojim dielom k jeho úspechu bude môcť priniesť to, čo ovláda alebo čo je pre ňu najlepšie, najtypickejšie a vravím to preto, že žiadna kultúra nie je významnejšia než kultúra iná. Európa je priestor, kde treba súdržne spolupracovať a ja verím, že aj tento rok kultúrneho dedictva bude úspechom nás všetkých. Dnes dopoludne sme hovorili o programe komisie a Povedali sme, že rok 2017 by mal byť rokom prípravy, kde by mali členské štáty veľmi úzko spolupracovať. a že by mal úzko spolupracovať Európsky parlament s národnými parlamentmi, aby sme sa mohli venovať rôznym oblastiam spolupráce. Myslím, že je to veľmi dôležité. Je dôležité, aby tu vznikol aj európsky rozmer toho dedičstva. Nie len, aby každá krajina v rámci svojho piesočku tak zrobila svoje veci. Je treba tomu dať európskejší rozmer. Ďalšia dôležitosť, ďalšia vec, ktorá je dôležitá, ale už to vie aj samotný výbor, pretože sme to hovorili pri viacerých príležitostiach. Schválili sme, e, našťastie teda aj výbor pre rozpočet e, reagoval na požiadavku výboru pre kultúru, tak na rok 2017 a 2018 zabezpečil autonómnu časť rozpočtu, tak aby sme nepresúvali prostriedky z programov, ktoré sú už napnuté a našponované e, aj k DG bolo, sú, sú, sa súhlasne vyjadrilo a takisto, ale samozrejme si to vyžaduje aj súhlas rady, preto sa obraciam takýmto spôsobom aj na slovenské predsedníctvo. Mali apel na radu. Samozrejme, bolo by skvelé, keby sa členské štáty zamkli, to by naozaj pomohlo a pomohlo by tam naplňať aj vašu úlohu v národných parlamentoch, pokiaľ ide o kultúru. A teraz pán Dragan Matič a jeho prezentácia, predseda výboru pre kultúru zo Slovenska. Nech sa páči, slovenský parlament. Poštovana gospod predsednica, drahé kolegice in kolegi, Slovenci... Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Slovensko a jeho občania sú tradične veľmi orientovaní na kultúru. Na mape vidíte, že sa ocitávali pod rôznymi formami štátov a správy. Sme veľmi, e, alebo práve vďaka tejto diverzite si veľmi e, uvedomujeme potrebu zjednocujúceho jazyka a kultúry s tým, že chceme, aby tento duch nahladil tradičný e, nacionalistický postoj. Máme 8 bankoviek, kde e, máme spisovateľov, sochárov, maliarov. Nemáme tam žiadnych generálov ani, e, ani vojnových hrdinov. V tom sme vynimoční. Máme aj osobitné prázdniny, respektíve dovolenku. A to je Národný sviatok Franca Prešera a očakáva sa, že každý slovinec sa zúčastní nejakého podujatia. Je to 8. februára s tým, že vstupné je zadarmo a Prešenovie narodeniny, ktoré e, pripadajú na december, sa tiež oslavujú. Slovinská kultúra sa prejavuje v, vo všetkých oblastiach a máme 4900 rôznych e, amatérských kultúrnych združení s tým, že 3,6 všetkých zamestnancov pracujú v oblasti kultúry. To je európske, európsky unikát. Až 20 krát za rok sa dostaví priemerný slovinec alebo slovinka do verejnej knižnice s tým, že čo sa týka e, počtu kníh na hlavu, patríme k špičke Európy. Musíme sa napriek tomu všetkému, čo som povedal, rozšíriť kultúru do, oblast, do oblasti, kde zatiaľ nie je natoľko prítomná, ako sú ochrana životného prostredia, ako je sociálna oblasť. A musíme tiež aktualizovať náš systém e, politickej politiky v kultúre, ktorý zatiaľ nedostatočne e, sa potýka s výzvami, ktoré pred nás kladú konzumenti kultúry musíme tiež zúročiť kapitál, ktorý predstavujú mimovládne organizácie. Je, oni sú totiž viac životaschopné na tej mikroúrovni, sú viac demokratické v úvozovkách a dokážu nadviazať kontakt e, s niektorými skupinami obyvateľstva lepšie, než sa to darí iným skupinám je veľmi dôležité propagovať určité oblasti kultúry tvárov v tvár konkrétnym e, špecifickým skupinám obyvateľstva. Slovinsko prišlo s e, návrhom, ktorá, ktorý kombinuje dve nedávne iniciatívy, ktoré sa týkajú nášho zapojenia, e, čo sa týka kultúry a mobility mladých Chceme, aby 18-roční získavali e, vstupenky na kultúrne podujatia e, zdarma, aby každý mladý človek do veku 18 rokov dostal Interrail a mohol cestovať po európskych krajinách. Je treba to aktualizovať tak, aby každý 18-ročný človek, ktorý cestuje po Európe, mal možnosť vidieť krásy Európy, aby sa vytvárali príležitosti, aby navštevoval um, kultúrne inštitúcie zadarmo a aj rôzne pamätihodnosti. To umocní povedomie o kultúre. A týmto spôsobom sa nám bude daliť aj naplňať naše ciele lepšie. Zatiaľ čo sú mladí, musia sa ľudia, e, mladí ľudia naučiť ceniť kultúru. A my musíme na európskej úrovni v prospech tohto prijať opatrenia. Ďakujem. V tejto chvíli dám slovo a pani Nerteli, predsedníčke z talianského parlamentu, zodpovednej za, za oblasť kultúry. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia z národných parlamentov, eh, osobnosti, ktoré sú zúčastnené na tejto schôdzi. My sme tu, aby sme sa konfrontovali, pokiaľ ide o stratégie v oblasti kultúry. A my sme počúvali s veľkým záujmom to, čo povedali kolegovia z iných výborov, ktorí sú tu prítomní. Sme si všetci vedomí, ako prebieha podpora takýchto sektorov odvetví eh, aj formou podpory podnikateľských eh, aktivít, ktoré vznikajú na našich územiach. E, kultúra, hospodárstvo nedajú sa rozdeliť. E, každopádne e, ja by som chcela predbežne poďakovať poslankyňam poslancom z výboru pre kultúru, predsedničke Kosta, ktorá sa veľmi angažovala, pokiaľ ide o program kultúry 2020. To je Eh, jasná dobrá stávka, ktorú sme vyhrali, tá si každopádne za, zaslúhuje ešte ďalšiu angažovanosť a návrh eh, v roku 2018 zorganizovať Európsky rok kultúrneho dedičstva, to je veľmi dôležité, je nevyhnutné, aby sme do toho investovali všetci. Za posledné dva roky v Taliansku sa udiali dôležité iniciatívy na podporu kultúry a takisto aj z dôvodu obrovského kultúrneho dedičstva, ktorého je Taliansko vlastníkom, ktoré má eh, pokiaľ ide o ministerstvo pre kultúrne statky, pre kultúru tam došlo k výraznému navýšeniu zdrojov, ktorými disponuje o 30 a ministerstvo v tejto chvíli pracuje na novej e, organizačnej štruktúre a takisto v prvom rade sa to bude týkať systému múzeí v Taliansku. Medzi tým ministerstvo pre vzdelávania pre univerzity a pre výskum, ako je známe, investovalo veľa investícií do vzdelávania, pričom posilnila hodnotenie a vzdelávací aspekt aj tých eh, učiteľov, pokiaľ ide o novú školu, aj pripojenie na svet práce. Snažíme sa samozrejme zohľadňovať eh, svet kultúry a svet inovácií v rámci týchto snah na poli vzdelávania. Hlavne pokiaľ ide o zákon o stabilite na rok 2016, bolo tam viacero eh, zásahov a teraz budem citovať niekoľko vecí, ako povedal aj kolega predtým. Teda karta pre kultúru, no, kartička pre tých, ktorí dovršujú a budú mať skoro 18 rokov, tak budú mať možnosť dostať zlevnené knihy alebo dostať sa do nejakých zariadení lacnejšie, teda e, kultúrnych inštitúcií. Takisto, pokiaľ ide o túto vekovú skupinu, a teda aj nižšie vekové skupiny, len silnou investíciou budeme schopní znova ich získať pre kultúru. Pokiaľ ide o svet kníh a všeobecne svet kultúry, tak práve prebieha diskusia na úrovni parlamentu, pokiaľ ide o podporu e, plánu na pomoc pre knižnice, čitateľov a tak ďalej a za, s ohľadom na rozšírenie tej, tej skupiny cieľovej, ktorú chceme postihnúť. Okrem iného bol zavedený tzv. art bonus, nejaký bonus pre umenie, chcem to pripomenúť, e, to je možnosť e, z e, nejakého teda daňového základu si od, e, odpočítať 65 ktoré boli výdavky povedzme na kultúrne veci, kultúrne záležitosti a to je veľmi dôležité z pohľadu verejnosti a z pohľadu teda našej snahy valorizovať kultúrne dedičstvo. Pokiaľ ide o tie kreatívne odvetvia, ja som presvedčivá, že ich schopnosť poskytovať podnety, myšlienky, E, oslovať široké skupiny a je veľmi dôležitá z pohľadu celej štruktúry spoločnosti. Vďaka programu Európskej e, kreatívnej Európy e, vznikajú mnohé projekty, ktoré sa prejavujú na úrovni audiovizuálnych služieb a chceme, aby zvýšil sa ich počet a my chceme, aby aj Európska komisia vyšla v ústretí tejto požiadavke na prefinancovanie, ktorá už bola predložená. Takisto, pokiaľ pokiaľ ide o tie oblasti pre eh, finančné intervencie na dočasné obdobie za roky 2016-2020 je nevyhnutné, aby jasne tam bol zohlenený aj ďalší eh, program, ktorý sa týka kultúry. My v tejto chvíli tiež na úrovni parlamentu diskutujeme o návrhu, ktorý má podporiť kreatívne odvetvia už od samého počiatku pričom chceme využiť pozitívne výsledky startupov a prebrať teda niektoré postupy startupov na technologickom poli a chceme ísť v rámci rast 2.0, a chceme to rozšíriť aj na e, oblasť kultúry. Chceme takto reagovať na požiadavky, e, ktoré prichádzali ešte predtým, ako sa členské štáty rozhodli podporovať tento odvetvie. Asi 6 tisíc je tých startupov inovatívnych, ktoré sú v Taliansku podľa údajov ministerstva hospodárstva viac ako o 50% sa zvýšil počet mladých, ktorí sú zapojení do takýchto startupových aktivít. Pokiaľ ide o dopad e, technologických inovácií na kultúrnu oblasť, tá digitálna výzva môže výraznejším spôsobom e, prispieť e, k plnému prístupu a k využívaniu kultúrnych statkov, realizujúc tak demokratické voľby, ktorá musí byť základom tej globalizácie. My teda tlačíme na digitalizáciu nášho dedičstva práve v, teda v tej oblasti stratégií, pokiaľ ide o jednotný digitálny trh. Nedávne bola, nedávno bola na úrovni Senátu preskúmaný návrh smernice parlamentu a rady, pokiaľ ide o poskytovanie audiovizuálnych služieb, ktorá sa týka e, menej známych, menej rozšírených e, formátov, ktorá sa týka zdieľania videí a iných vecí a takisto sa týka aj ochrany mladých a všetkých ďalších užívateľov. A ďalšia vec, a teraz pred chvíľou bola schválený vlastne návrh, ktorý sa týka televíznych a audiovizuálnych služieb na úrovni Talianského parlamentu. My považujeme toto za veľmi dôležitý sektor celkového kultúrneho, obla, celkové kultúrnej oblasti a je nevyhnutné sa tomu venovať patričnou pozornosťou. Ďakujem pekne. E, e- Ďakujem pekne, veľmi zaujímavá iniciatíva kolegyňa Georgika Severin, ak som to správne povedala, predsedníčka, predseda, pardon, z Rumunského senátu. Nech sa páči. Mulțumesc, doamnă prešedinte. Stimați colegi, stimați organizatori, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez salut. Som veľmi potešený, milé kolegyne, milí kolegovia, vážení organizátori tohto stretnutia. To, že mám príležitosť zúčastniť sa tejto veľmi kvalitnej iniciatívy, ktorá poskytla platformu pre diskusiu medzi európskym a národnými parlamentmi. Samozrejme, že kreatívny sektor je u nás v Rumunsku veľmi dôležitý, pretože napomáha inkluzivite hospodárstva a spoločnosti. Môže poskytnúť nové pracovné miesta v budúcnosti, môže na seba naviazať investície. Dochádza aj k, sociál, e, k spoločensko-hospodárskému rozvoju na celoštátnej, ale aj miestnej úrovni. Máme isté štruktúrálne problémy, niekde zaostávame, zaostávame aj v niektorých oblastiach, niektorých vybraných oblastiach vzdelávania a takisto Vieme, že kreatívci sú nevždy dostatočne odmeňovaní za svoje úsilie. Odvetvie kreativity nám veľmi leží na srdci a bol cieľom celého radu programov strategických a ďalších. Máme národnú stratégiu pre roky 2016 až 2020 a nazdávame sa, že ak chceme naozaj podporovať zapojenie občanov do kultúrnych podujatí a vôbec do kultúrneho života, treba zlepšiť infraštruktúru kultúry. Produkcia aj spotreba kultúrnych statkov a výstupov sa viaže na nové technológie, nové, na nové kanály alebo cesty komunikácie. To tiež viedlo k hospodárským dopadom. Máme nové siete, máme nové platformy aj na internete. Nebudem ďalej čítať, pani predsednička, aj keď by som samozrejme rád poďakoval svojim kolegom za to, že ho pripravili. Chcem poukázať ešte na niečo iné. Chcel by som sa poďakovať kolegyniam a kolegom za to, že ich spomenuli. Som si vedomý, že treba zapojiť vedenie európskych inštitúcií aj do distribúcie kultúrnych statkov. Kreatívny svet a vôbec kreativita je niečo veľmi subjektívne. A ide o to, aby v podstate genialita, inšpiratívnosť a svojskosť kreatívcov bola na prospech tak, aby sme sa vyhli industrializácii kultúry. Aby sme nepremárnili tú osobitosť kultúry v tom, čo je jedinečná, v tom, čo je najlepšie, tak ako boli e, vytvorené už v minulosti diela jednotlivými geniusmi ktorým sa podarilo presadiť. Môžeme naozaj hovoriť o kultúrnom podhubí, či už spomenieme Florenciu za medicejských. To bolo naozaj veľmi tvorivé obdobie, keď sa tvorilo naozaj spontáne. A než dospejem ku koncu svojho príspevku, by som chcel povedať, že sa usilujeme o to, aby sa vytvorila kultúra, ktorá by nemala korporatívny charakter, aby to nebol proste priemyslový konglomerát, ktorý by mohol naopak kultúre škodiť. Vidíme negatívne dopady na kultúru vplyvom digitalizácie, My nechceme, aby všetko bolo jednoliaté. My chceme, aby mali ku kultúre prístup všetci naši občania a aby tí, čo k tomu môžu niečo dodať, boli počuť. Aby ich génius, ich talent, ich iskra bola inšpiratívna, aby naozaj v Európe takéto talenty kvitli. Ďakujem. Ďakujem pekne za tieto skvelé veci, ktoré ste postreli. Bude to veľká výzva, otázka prístupu, takisto valorizácie nejakých tých hodnôt, tak zaangažovania umelcov a takisto aj rešpektovanie tej osobitnej povahy umeleckej tvorby. Je nevyhnutné, aby kultúra mala čo najväčší priestor, aby sa vedela vyjadrovať osobne, neobmedzenie a aby to nebolo nejakým spôsobom homologizované to je veľká otázka, ktorá tu vzniká. Teraz by som dala slovo Jiřivu Šestákovi z Českej republiky, podpredsedovi výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru, ľudské práva, a petície. Nech sa páči. Dámy a pánové, o prospešnosti a dôležitosti. Dámy a páni, o prospechu rozvíjania kultúrneho prostredia na občianskú spoločnosť nemusíme pochybovať, ale rád by som poukázal na javy, ktoré zdieľajú krajiny s komunistickou minulosťou, kde sa stále zápasí s týmto dedictvom, zvlášť v kontexte zapojenia občanov do kultúrneho priestoru. Na základe našich skúseností môžeme povedať, že sloboda občianskej spoločnosti a kultúry sú v priamej úmore umere. Keď hovoríme o tom, že bola prirušená kultúrna a občianská kontinuita na dobu bezmála 50 rokov, tak to viedlo k určitým problémom. A s tými sa potýkame dlho po páde komunistických režimov. Nejde ani tak o mesta, ako skôr o vidiek, kde zvlášť cirkevné tradície boli pod silným tlakom režimu a boli potláčané. Preto mladší ľudia nezdielajú tieto tradície a starší ľudia sa naučili e, vystačiť si bez nich alebo už pomreli. A zvlášť tieto lokálne fenomény, kultúrne fenomény dokonca úplne zmizli v niektorých oblastiach. Ľudová kultúra sa, dá sa povedať, stáva obeťou kultúrnej globalizácie a e, baví sa takú kašu ktorá sa zahusťuje tým, že mladí ľudia odchádzajú do miest a nachádzajú tu lepšie uplatnenie pre svoju kreativitu a pre svoje kultúrne mm, vyžitie. To znamená, že začíname nevidieť vlastné kultúrne korene a tým ich strácame. Krajiny, ktoré celé desaťročia kultúrne devastoval komunistický režim, majú e, ešte jednu, jedno špecifikum. A na to by sme mali pamätať sú lokality, a vôbec nie sú malé, kde po druhej svetovej vojne alebo v nasledujúcich desaťročiach vymizlo pôvodné obyvateľstvo. Títo ľudia boli vysťahovaní a po stáročia mali svoje tradície, vytvárali miestnu kultúru a boli nedeliteľnou súčasťou kultúry danej krajiny. A práve vykorenenie týchto ľudí z pôvodného miesta bydliska sa týkalo 100 tisícov až miliónov ľudí len v samotnej Českej republike sa dotýkalo 3,5 milióna československých Nemcov. Rovnaké príklady by sme našli na Balkáne, v Maďarsku, v Polsku. Treba spomenúť zánik židovskej kultúry vo veľkej časti Európy e, po druhej svetovej vojne. Na základe týchto bezprecedentných krokov došlo k vylútneniu veľkých čiast, častí miest a veľa mestečiek a dedín zaniklo úplne toto pretrhávanie kultúrnych vláken má dopad na celé regióny a tieto jazvy, tak povedia svrbia dodnes. E, v celom rade miest sa ocitli presídlením ľudia, ktorí mali iné tradície, iné korene alebo nemali tradície, mali alebo nemali ľudové zvyky, často nemali vôbec žiadny vzťah k tomu miestu, na ktoré boli presídlení a tie dôsledky pociťujeme dodnes. Miesta, ktoré e, sú také, takto e, zaludnené, sú stále kultúry prázdne zaostávajú. Je to vidieť na tom, ako nie sú udržované verejné budovy, verejné prostredie. Je to vidieť na to, ako sú zanedbávané cintoríny, ktoré udržiavajú predovšetkým potomkovia e, pôvodného vyhnaného obyvateľstva, ktorí hľadajú svoje korene. Je veľmi náročné sa s týmto kultúrnym dedictvom e, vyrovnať, pretože stále sú nažive svetkovia. Treba nezabúdať na tieto stále ešte nezaujené miesta, ktoré boli kultúrne vymyškované a stali sa kultúrou bezčasia, ktorá nesie svoj osud. Časti Európy, ktoré nezdielajú túto historickú skúsenosť, ťažko môžu pochopiť tento problém. Ak by sme sa dnes stretli, aby sme hovorili o tom, ako iniciovať, podporovať a riešiť lepšiu účasť obyvateľov týchto miest na kreativite a rozvíjania kultúry, je treba, a považujem to za dôležité, za dôležité poukázať na tento stále živý problém, lebo aj toto je súčasť e, európskeho kultúrneho priestoru. Ďakujem. E- Áno, máte pravdu. Toto je európsky jav, ktorý treba zohľadňovať a, kde treba ten dialog podporovať. samozrejme, často si to neuvedomuje dostatočne a napriek tomu, že sa to dotýka mnohých iných e, realít, aj lokálnych rozmerov, tých malých e, centier a takisto sa to týka nových generácií ľudí. Čiže je to definitívne téma, ktorou sa treba zaoberať. A takisto to riešime aj v rámci Európskeho kultúrneho roku, teda roku kultúrneho dedičstva, pretože je tu veľa kultúrneho dedičstva, ktoré je mimoriadne hodnotné a toto bude, čo ste spomenuli, určite veľkou výzvou. Dobre, týmto sme vlastne uzavreli panel. Ak sú nejaké ďalšie, ja už mám teda dve požiadavky na vystúpenie, teda Ak sú ešte nejakí ďalší, ktorí sa chcú prihlásiť, dajte mi vedieť teraz, tak nie dám dve minúty Anne Wilström zo švedského parlamentu e, za SAD. Nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa najprv poďakovať e, rečníkom za zaujímavé prezentácie a mám tu mm, niektoré veľmi konkrétne a možno aj úzko formulované otázky k digitalizácii kultúrneho dedica. Chcem sa pýtať, či na úrovni EÚ alebo inde sú návrhy e, k tzv. digitálnemu rámcu, teda normy a štruktúry pre digitalizáciu kultúrneho dedičstva. Tým mám na mysli rámec pre digitalizáciu, ktorý e, potom sa môže postarať o to, aby kultúra dedičstva bolo lepšie prístupné, aby bolo lepšie šírené a znovu mohlo byť použité napríklad pre e, výskum alebo pre spoločnosť, pretože ak takýto rámec neexistuje, tak to môže viesť k tomu, že rôzne diela potom budú digitalizované takým spôsobom, že tieto údaje e, budú pred verejnosťou zatvorené, miesto to, aby e, boli prístupné. Ide to, aby e, sme v právnej oblasti dosiahli aj interoperabilitu a preto sa pýtam, či v tejto oblasti prebiehajú nejaké práce. O tom nakoniec dám priestor na tie odpovede, ale ešte si vypočujeme vystúpenie Zuzany Bandizovej. Dobre hovorím? z Českej republiky takisto, e, za ALDE. Nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer, vážená pani predsedníčka, dámy a páni. Dovolte, aby som sa poďakovala pani predsedníčka za pozvanie na toto zasadnutie a zároveň ďakujem pani Terezej Terze Pisařovej, ktorá je zástupňou Senátu Českej republiky, za to, že nás sprevádza a že nám umožnila, aby sme tu boli. Dovolím si vám predložiť dve myšlienky, ktoré pokladám za dôležité. Jedna možno trošku odbočuje od hlavnej témy, ale dovolte, aby som ju vyslovila. Ide o situáciu detí bez doprovodu e, po Francúzsku. Zo 7, 7, 700 detí, ktoré sa ocitajú v Kale v tábore, je 78 bez doprovodu. Pomáhajme v rámci našich možností a kompetencií s tým, aby sa deti riadne evidovali, aby, sa, aby nedošlo k ich oddeleniu od rodičov. Ide o veľké nebezpečenstvo toho, že budú komerčne zneužité. Preto skúšam a ospravedlňujem sa za to, aby sme mysleli na deti migrantov, ktoré nemajú doprovod. Ďakujem vám. Druhá časť môjho príspevku nadvezuje na slová pani predsedničky Kostovej, ktorá vravela, že máme stavať na miesto múrov mosty. S tým sa stotožňujem. Vieme, že hudba zbližuje národy a búra bariéry. Česká republika má čo ponúknuť. Máme výborných hudobných skladateľov, Dvořáka, Janáčka, Smetanu, ako aj vy zo svojich krajín. Spomínam si, že ako dieťa som mala možnosť eh, sledovať eh, vysielanie koncertov Eurovízie, kde zároveň sa prenášalo to úplne najlepšie z európskej kultúry, zo všetkých európskych krajín. Zdieľali sme pozitívne hodnoty. Nazdávam sa, že podarený, vydarený koncert posilňuje vedomie Európy. Sme všetci rovnakí a všetci postrebujeme zdravie, lásku a priateľstvo. Nazdávam sa, že tak ako sa nájdú peniaze na zbranie, tak by sa mohli nájsť aj na podporu tento, tohto krásneho medzinárodného koncertu. Bol by to pekný vklad do roku kultúrneho dedictva, európskeho kultúrneho dedictva a dúfam, že moja myšlienka bude inšpiratívna a že si ten koncert užijeme spoločne. Ďakujem vám za pozornosť a želám vám všetkým veľa radosti. Fráze. Ďakujem pekne, pekné slova. Áno, aj pri, za, vhodná pripomienka, že chceme schopní nájsť peniaze na zbranie, treba nájsť peniaze na kultúru. Teraz podpredsedkynia Sojdrova, pani Sojdrova, e, e, nech sa páči. asi není náhodou. České republiky. Tři e, zástupci České republiky po sobě. Já jsem byl... Ďakujem za to, že môžeme vystúpiť e, za sebou a veľmi tu vítam prítomnosť svojich e, kolegov z Senátu parlamentu Českej republiky. Kultúra je to, čo nás spája. I tu, v Európskom parlamente, ako aj v každej krajine, treba bojovať za finančné prostriedky na kultúru. Tento výbor určite včas bojuje za to, aby sa našli prostriedky na ochranu kultúrneho dedictva, ale aj na podporu nových projektov. Som rada, že sme oslavili 10 rokov Lux Film Prize, to znamená filmovej ceny Európskeho parlamentu, ktorá počiarkuje dôležitosť európskych filmov a podporuje ich. Bolo by dobré, aby sme spolupracovali s e, jednotlivými národnými parlamentmi práve na podpore európskeho filmu. Európsky rok kultúrneho dedictva je niečo, no, na čom budeme tiež určite spolupracovať a nápad koncertu je veľmi zaujímavý. Teraz sa pripravujú konkrétne projekty a je možné, že takýto medzinárodný projekt by mohol vzniknúť. Ďakujem za pripomienku kvality digitalizácie filmového fondu. To je problém, e, s ktorým zápasíme aj v Českej republike. Digitalizácia musí byť prepojená s uchovaním kvality pôvodného diela. Čo sa týka starostlivosti o deti, ako spomínala pani senátorka Baudišová, ktoré nemajú doprovod, konkrétne v tábore Kale. Dotkli ste sa na, e, vlastne narazili ste na nás, e, na e, pani predsedničku, na Julie Ward, ktoré sa účastníme fóra, ktoré sa veľmi intenzívne zaoberá podporou detí. Upozorňujeme na túto problematiku a na to, aký potenciálny problém predstavuje. Takže ďakujem za výmenu informácií a budem sa tešiť na ďalšiu spoluprácu s, národ- s predstaviteľmi národných parlamentov. Ďakujem pekne kolegyni Šojdrovej aj za to, že ste pripomenuli tento záväzok, ktorý sme prijali v oblasti maloletých. Čiže je to vec, ktorá nám leží naozaj na srdci. E, maloletí to je e, vec, ktorú riešime veľmi intenzívne aj s inými kolegami. Naozaj e, máme tam veľký záväzok, aj teda aj tých maloletých bez sprievodu. A je tu tá medziskupina, ktorá sa týka práve mladých, alebo teda maloletých nie je to tak formalizovaná skupina, je to každopádne taká prierezová skupina, kde sú viacerí kolegy, viaceré kolegyne, kolegovia, ktorí sa zaoberajú touto témou a ktorí sa snažia dať nejaký impuls nejaké, a snažia zabezpečiť ten mainstreaming, to, že budú zapracované do politik tých hlavných aj tieto veci, ktoré sa týkajú maloletých. To, čo povedala pani Šojdrova. E, teraz požiadalo vystúpenie Pani Bloš. Nech sa páči, pán Bloš chcel vystúpiť. Nech sa páči. Ďakujem za to, že ste mi dali slovo. Myslel som si, že druhýkrát už asi nevystúpim. No, vystúpenie našej českej kolegyne um, ma inšpirovalo k ďalšiemu vystúpeniu a to bolo spojené s, so skupinou. Neviem, ako by Francúzsko malo toto Pre, prečo by malo byť Francúzsko spochybňované? Ja som z oblasti Paríža a my sme tam v poslednej dobe veľmi zvýšili sociálnu pomoc pre deti tak, aby sme chránili izolovaných neplnoletých, aby sme zabranili možným rizikám. Tá situácia je mimoriadná. Francúzska vláda sa snaží upraviť podmienky a ja som preto ešte raz vystúpil, pretože som nepochopil, prečo by Francúzsko malo byť spochybňované a prečo by sa ho to malo dotýkať v Európskej únie, čo sa týka politiky pre e, nesprevádzaných neplnoletých. Myslím, že jediné, čo môžem povedať, samozrejme dám priestor pani Šojdrovej, ale chcem povedať, že tá téma maloletých bez prievodu, to je problém, ktorý majú v viacerých krajinách. Je to problém, ktorý sa týka tisícok detí, a tým pádom e, obávam sa, že nikto z nás nie je bez viny. Je to téma, ktorá existuje z dôvodov rôznych a e, ja môžem povedať len za Taliansko, ktorá 55 e, tisíc utečencov má, je tam tento problém. Každopádne, ak mi dovolíte takýto malý šovinizmus, aj talianská solidarita ide troška proti tomu prúdu európskemu. Je tu ale takýto takýto problém. Nie je to nejaké konkrétne obvinenie alebo nejaká výhrada voči nejakému systému. A samozrejme sú nejaké horúce situácie, nejaké také, také prípady, ktoré sú veľmi vyhranené. Viem, že aj v Kale je to tak. Ale to nebola, myslím, takto špecificky myslená výhrada. Sú samozrejme situácie, ktoré sa objavia na iných hraniciach. Nech sa páči, pani Švedrova. Oh, ja chcem len reagovať. Samozrejme som nechcela obviňovať Francúzsko z toho, že eh, sa správate nekorektne. Práve naopak, my v Európskej únii vám musíme pomôcť. Európska únia by vám mala pomôcť k tomu, aby ste pomáhali týmto deťom bez eh, sprievodu. Musíme nájsť možnosti, ako vás podporiť a to je všetko, čo som chcela povedať. To asi bolo malé nedorozumenie. Juste, c'est pas vous que je répondais, madame. Len uh, chcem povedať, že som nereagoval na vás. Reagoval som na zástupkyňu parlamentu z Českej republiky reagoval som na jej vystúpenie a nie na vaše vystúpenie, takže chcem vás v tomto ukludniť. Každopádne, to je samozrejme len taká prvá predbežná diskusia, budú ešte príležitosti tieto veci rozviesť. Ja odpoviem, e, možno s vašim prepáčením, e, aj e, tým, že sa odvolám niektoré veci, ktoré sme robili tu v rámci parlamentu, pretože tu sú veci, ktoré sa zrodili práve na výbore pre vzdelávanie a pre kultúru. Schválili sme dve dôležité uznesenia, ktoré sa týkajú práve utečencov, maloletých. Prvá vec, okrem iných vecí, ktoré sme realizovali, je vzhľadom na ten počet, e, ktorý máme, len 2% humanitárnej pomoci v súčasnosti, teda hovorím o utečencoch, ktorí sa nachádzajú mimo EÚ, utečenci, deti, e, smeruje k zabezpečeniu prístupu k vzdelávaniu pre tieto deti 2%. Máme kopu e, maloletých, ktorí sú v utečenských táboroch, ktorí sú v hrozných podmienkach často milióny z nich eh, sa nachádzajú v tých najchudobnejších eh, krajinách, chudobnejších oveľa ako sú európske krajiny, Libanon, Jordánsko. To nie je príliš eh, dobrá vizitka pre Európu. My sme teda prijali veľmi dôležité uznesenie spolu s Výborom pre rozvoj a 53 miliónov eur naviac sme získali, pretože sme zdvojnásobili tou kampaňou, ktorú sme spustili a ktorá sa volá Eduka, minimálne o 4%. Zdá sa to málo, ale každopádne dnes ako Európa sme to, my to, sme to spustili, sme prvým donorom takýchto navýšených zdrojov. Nestačí to, ale každopádne je to signál, že sme na seba zobrali túto povinnosť, aby sme predchádzali takýmto veciam, ako sú radikalizácia, konflikty, teda na, tej, na poli vzdelávania. A ďalšia vec, ktorú sme podporili, a takisto je to predmetom uznesenia, ktorý bol schválený na úrovni parlamentu, E, tými aktívnymi e, krajinami a ja som rada, keby ste aj vy ako predstaviteľ národných parlamentov tlačili vaše vlády k príjemu takýchto vecí a konkrétne ide o koridory, vzdelávacie koridory. E, to je zamerané na tzv. generáciu, ktorá by mohla byť Stratinou, lost generation. My sme požiadali, aby európske univerzity a už veľa univerzít zareagovalo, nie všetky, ale každopádne je to také prvé jadro tých univerzít, vrátane UNIMED, e, teda Univerzity pre Stredomorie, Stredozemie, tí sa ujmú študentov, ktorí sú vystavení riziku, že už nikdy nebudú študovať, pretože 2-3 roky zotrvávajú v takejto istej situácii e, spolu s e, výborom regionov, spolu s hospodárskym sociálnym výborom, humanitárnymi organizáciami je možné toto robiť. Teraz vydávame signál smerom novým generáciám, ktorí prichádzajú zo Stredomoria, z Balkánu, ktorí vnímajú Európu stále ako istú pevnosť a myslím si, že týmto dávame taký dobrý signál. Na toto sme hrdí. Samozrejme, potom bude na nás posúdiť, aký je dopad týchto našich krokov. Ten konkrétny samozrejme nás znepokojuje. Skutočnosť, že maloletí, tak ako kritizovala UNICEF, ako iné národné organizácie, že nie sú v tejto chvíli za týchto okolností ochranovaní, a často nie sú dodržiavané medzinárodné dohovory, ktorých signatármi sme všetci. To je vec, ktorú si aj ja verím na, svoj, na, starosť a musíme sa angažovať. A Julie Ward a potom sa presunieme už pomaly k záverom. Um, mohla by som sa vyjadriť k tej eh, téme eh, nesprevádzaných eh, neplnoletých a hovoriť konkrétne otázke Kale. ja som tam bola trikrát a kultúra naozaj e, musí zahrať dôležitú úlohu e, k nášmu vzťahu s e, ľuďmi, ktorí majú menšie šťastie ako my, či už sú to bezdomovci v našich mestách alebo utečenci, ktorí skončili po, u nás po veľmi dlhej ceste, takže som hrdá na to, čo pre nich robíme. No ako britská poslankyňa nie som hrdá na svoj štát a nie som hrdá, keď naše vlády sa nedelia a rovnako o túto zaťaž a nerobia toľko, koľko by mohli urobiť. Ja bola som aj v Kale a v Dunkirk a bola som zarazená a zapôsobili na mňa MVO a dobrovoľníci a učiteľia, ktorí e, tam idú vo voľnom čase a učia ich e, rôzne e, predmety, nielen angličtinu, francúzštinu, ale aj tanec, matematiku, prírodné vedy, zemepis. Ženy, ktoré tam stavajú školy a mnohí títo ľudia tam zastupujú Mm, vykonávajú tieto úlohy v zastúpení, keď e, vlády nekonajú. A e, tiež e, pracujú s tými mladými ľuďmi, rozvíjajú ich talenty, aby im dali platformu a možnosť vyjadriť sa a vypočuť svoj hlas. A aby dali týmto ľuďom dôstojnosť, musím si uvedomiť, že sme zlyhali a my sme zlyhali a MVO to robia za nás a mnohé tie MVO užívajú kultúru a umenie, pretože je to ľudské a poľučuje to ľudí v situáciách, kedy neboli e, kedy boli de, e, odľúčení. E, takže máme krízu a potrebujeme solidaritu v utečenskej kríze. Myslím si, že to je téma, ktorá bude zamestnávať naše svedomia, naše inštitúcie, naše politické skupiny ktorá bude zaujímať celú Európu zamestnávať. To je všeobecná téma, ktorú určite nemôžeme e, nejakým spôsobom potlačať a je nevyhnutné jasne pomenovať tie veci, ako to je a musíme e, priznať aj tú neadekvátnosť, neprimernosť reakcie Európy. E, dnes vieme všetci, že solidarita a tá humanita alebo humánnosť, ľudský prístup, to sú veľmi dôležité tovary a ktorý aj vďaka nášmu záväzku chceme ďalej valorizovať, chceme použiť, chceme, a chceme, aby to bolo využité pre nové generácie. To je problém, ktorý sa týka všetkých. Ja sa chcem veľmi poďakovať za vašu účasť na e, tomto vypočutí. E, možno ešte zareagujem na dve, tri veci, ktoré predtým som nepovedal, nebola som dostatočne presná. Neviem, či ešte niektorí ďalší chcú vystúpiť e, v tejto záverečnej fáze. Ja nechcem to úplne uzavrieť, ja každopádne len e, niektoré podnety vypichnem a potom na jednu veľmi konkrétnu otázku zodpoviem. Prvú vec, ktorú chcem povedať, pretože niektoré tie vystúpenia ma zasiahli a plne sa s nimi stotožňujem, my sa domnievame, že kultúra nemôže byť zradená, nemôže byť ani považovaná za statok ako taký osob, nemôže to byť niečo ako doplnkové k iným požiadavkám, iným potrebám. Často, keď hovoríme o kultúre e, hovoríme v nejakom kontexte ekonomickom alebo technológie. Nie, nemôžeme, musíme to odčleniť. Je to e, tovar, alebo teraz statok sám o sebe a je nevyhnutné zabezpečiť e, slobodný priestor pre kultúru, takisto starostlivosť o tieto kultúrne produkty, ktoré sú vyjadrením ľudského tvorivého snaženia, umeleckého, kreatívneho treba vytvárať nástroje, príležitosti na to, aby sa to mohlo diať, aby tu bol tento priestor. To je úplne tá prvá povinnosť. Druhá, e, samozrejme, je e, otázka tej demokratickej e, demokratického rozmeru kultúry, to znamená rozšíriť v maximálnej možnej miere prístup ku kultúre. A súhlasím aj to, čo povedali predtým experti, že ten prístup nemôže byť len z pozície divákov, ale pristupovať znamená interaktívnym spôsobom mať ten možnosť prístupu building, na začiatku sme hovorili o tom building a e, my sme to ale zmenili na development, a teda na, ten, na ten rozvoj, lebo to má z môjho pohľadu tri rozmery. Rozšírenie to, to, tej verejnosti, alebo teda toho cieľového publika, ďalej e, možnosť rozvinúť kultúru, ktorú ponúkame, ktorá je ponúkaná e, tomu publiku, tým divákom, čiže je to otázka vzdelávania mladých detí. Len dám taký príklad ja som videla zblízka ako príkladov, či v Taliansku alebo Švédsku, alebo nie, videla som deti, ktoré už od, mali, od malého veku sú vzdelávané, napríklad pokiaľ ide o lirickú operu. A keď majú e, tri roky absolútne takéto a to znamená, že je tu nové publikum, ktoré je už e, podchytené a podľa mňa by to malo byť aj v školách povinné, e, napríklad vyučovanie alebo vyučba nejakého hry na nejakom nástroji. Teraz hovorím konkrétne o hudbe. Ja si myslím, že všetky tieto možnosti, všetky tieto transverzálne kompetencie, e, ako vždy hovorí Julie, tieto kreatívne kompetencie je úplne nevyhnutné, aby e, dnes s nimi boli vybavení všetci, lebo sú to veci dôležité pre život, aby človek mohol byť plnohodnotným občanom a aby mohol byť nejakým spôsobom proaktívnym. Mne sa páči aj e, tá téma, alebo termín audience engagement, lebo dnes je práve téma, o ktorej hovoríme aj taká tá kreatívna participácia. A tretia vec, e, ten rozmer kultúry ako kultúrneho odvetvia, e, audiovizuálneho odvetvia alebo nejakého produktívneho odvetvia, a to konfrontovania sa takéhoto odvetvia s tou digitálnou výzvou, to je ďalšia veľká kapitola našich aktivít. A ja si myslím, e, že Tradične sme to obmedzovali na audiovizuálnu oblasť, audiovizuálny sektor alebo odvetvie. Dnes hovoríme, ako hovorili mnohí z vás, e, to rozširujeme na e, odvetvia kultúrne. Tým sa rozšíril celý ten, celá tá oblasť, e, lebo je tu taká zóna, taká niekde v strede, niekde medzi tým, ktorá sa týka kreativity nových služieb a iných odvetví, teda inovácie prostredníctvom digitálnych nástrojov a tak ďalej, ktoré majú každopádne širší záber a ktoré môžu byť zároveň takými hospodárskymi, ekonomickými vektormi a vektormi sociálnej inovácie a aj e, môžu mať také tie spillover, také dobré, pozitívne účinky, ktoré sa prenesú aj do iných oblastí. Ďalej je tu otázka vzdelávania smerom k tým kompetenciám, alebo tých, tých vzdelávania toho, tých spôsobilostí alebo kompetencií. Nehovorili sme o tom veľa. E, to vzdelávanie smerom k umeniu alebo umení je tu istá hodnota, ktorá je e, mimoriadná, pokiaľ ide o tieto pôsobnosti a kompetencie, ktoré sú zhromaždené na tomto kontinente, či už reštaurátori, e, či už sú to kultúrni manažéri alebo iné, či sú to múzea, galerie. E, máme to, ale neviem, aká je skúsenosť z iných krajín, ale my sme, aspoň teda v Taliansku, veľmi konzervatívne pristupovali k tým kultúrnym statkom a ich valorizácii. Teraz je tu ale stimul smerom k takému zmenenému prístupu. Ja napríklad, e, keď si vezmeme tieto dôležité siete, ICON, e, medzinárodná sieť muzeí, vidíte tam týchto mladých manažérov, ktorí majú, ktorí disponujú silnými kompetenciami, silným vzdelaním v oblasti kultúrnej a riadenia múzeí a kurátorstva. To sú všetko nové kompetencie, pôsobnosti, ktoré musíme ďalej posilňovať. Je tu veľká výzva, pokiaľ ide o oblasť vzdelávania odbornej prípravy. To je zaujímavá vec. Neviem presne, kto e, naznačil, možno predstaviteľ z Valonska. Ako to bolo? E, Management in co-creation alebo co-production. Sú tu teda nové e, oblasti, nové profesie, ktoré sú veľmi slubné, ktoré sú veľmi zaujímavé. Niektoré som videla realizované aj v rámci tých hlavných miest kultúry európskych. Videli sme, ako sa s, nimi, z nich stali postupne také týmy, veľmi dôležité týmy, ktoré si vytvorili kapacitu preformovať a transformovať ich mesta takým vhodným, dobrým kultúrnym smerom a posilniť tak funkčnosť a funkcionalitu tých miest aj z pohľadu urbanistického alebo územného. A tu možno vzniká aj otázka, ako, to, eh, ako, ako, ako riešiť niektoré priestory nie, v rámci niektorých eh, miest, ako je eh, Turín, Glasgow, Porinie, Porurie. E, takéto priemyselné oblasti. Čiže aj to bola téma, ktorá bola troška spomenutá. Istotne, štruktúrálne fondy EÚ sú, e, vďaka, že tak môžem povedať, aj, aj, aj teda, teda chvala Bože, tak môžem povedať, aj vďaka parlamentu majú zakomponovanú možnosť financovať, e, samozrejme spolufinancovať, aj e, projekty, ktoré sa týkajú dedičstva kultúrneho, ktoré sa týkajú startupov, ktoré sa týkajú kultúrnych aktivít. Viete veľmi dobre, že v rámci štruktúrnych fondov Myslím, že sú dve, tri riadky, ktoré predpokladajú práve toto, takéto použitie aj do kultúrnych odvetví. Je kopa, kopa regiónov v Európe a teda v členských štátoch, ktoré využili takéto, takéto fondy. Napríklad na skúsenie niektorých inkubátorov, pokiaľ ide o skúsenie nejakých eh, poukážok pre mladých, pokiaľ ide o štipendia, ktoré im ponúkali. Čiže je tam veľká, veľký priestor, veľký potenciál. 5 miliónov eur, myslím, že vyčlenila komisia na projekty, ktoré sa týkajú spravovania e, toho dedičstva, nie len nejakého reštaurovania, ale aj zabezpečenia istej udržateľnosti. Nie je to jednoduché, ale podľa mňa toto je práve tá výzva. Ďalšia téma, digitalizácia kultúrneho dedičstva. Ja si myslím, že je veľmi dôležité e, zhodnotiť tie siete, ktoré už existujú v Európe, ktoré sú mimoriadne. Možno niekedy sa dostatočne neprekrývajú, tam nekomunikujú. A jedna z vecí, ktorú musíme internacionalizovať, je e, prepojenie medzi tými kultúrnymi inštitúciami, medzi tými podnikmi kultúrnymi, pretože oni e, sú v tom európskom priestore. Niekedy sú veľmi na periférii. Nie je tam dostatočná výmena. Spravím e, príklad. Ja nedávno som e, zistila, že existuje sieť Excite. Vy poviete, že no, to je veľmi zlé, že som to zistila až pred dvoma rokmi. Zistila som, že je tu európska sieť, ktorá vystupuje pod skratkou Excite, E, nazvime to múzea vedy, nie sú to teda vedecké múzea alebo tá prírodnovedné múzea, sú to každopádne miesta, kde sa vzdelávajú e, takým populárnym spôsobom ľudia k vede. Sú to mimoriadne inovatívne inštitúcie, pokiaľ ide o tie didaktické postupy a, e, a sú, z nich sa stali aj FabLab alebo takéto veci. Čiže aj tu je istý posun Napríklad ďalej sieť, a sieť pre digitalizáciu kultúrneho dedistva. Je tu sieť, ktorá sa nazýva, ako sa presne... A, a, možno mi niekto pomôže. E, neviem, teraz mi nenapadne to meno. Každopádne existujú siete, ide o kultúrne dedičstvo a okrem iného sa zaoberá aj tzv. digital humanities, digitálne humanitné vedy. To sú výskumné inštitúty, inštitúcie alebo rôznej povahy, výskumné. nie sú to len čisto európske, ale medzinárodné inštitúcie, ktoré majú veľké zdroje, ktoré sú poskytované v rámci Horizontu 2020. To znamená možnosť eh, deliť sa na medzinárodnej úrovni o ten to veľký záväzok správ, správovania kultúrneho dedictva. To je odpoveď na švedského kolegu, čiže tie zdroje sa investujú do rôznych oblastí. E, výskum v rámci Horizonta 2020 je tam pravdepodobne vyčlenený rozpočtový alebo špeciálny rozpočtový riadok, ktorý, z ktorého to ide. Potom sú to štruktúrálne fondy. A potom je tu samozrejme program Europeana, v rámci ktorého DG Connect modifikovala, tak povedať, tú agentúru eh, Európeána, ktorá predpokladá zapojenie všetkých európskych krajín a ktoré eh, robia spoločné voľby, ktoré sa týkajú digitalizácie toho dedičstva, ktoré z neho robia vlastne tú, tú európsku doménu alebo takú, to rozširujú na celú európsku úroveň. Ďalej napríklad ďalšia vec, eh, ktorá je zaujímavá, ktorá existuje, je to európska sieť kinotek. Veľmi zaujímavá vec. Pri príležitosti výročia konca Prvej svetovej vojny, nie, nebolo to tak, nie druhej svetovej vojny, opravuje sa pani predsednička, e, spoločne aj s Európeánov realizovali mimoriadne zaujímavú, zaujímavý projekt, v rámci ktorého všetky tie kinotéky aj e, tých krajín, ktoré boli v konflikte, priblížili tie dobové udalosti z ich pohľadu. E, to, čo bolo ohlásené ako program, e, pričom e, troška to bolo aj teda upravené smerom na mladých, tak ako to komunikoval komisár Navračič pod tým heslom New Narrative for Europe. Nová línia rozprávania, nové rozprávanie o Európe. Tak, aby sme zabezpečili, že to bude viacej poznané, viacej sa budú zúčastňovať e, tohto nového spôsobu e, rozprávania o histórii Európy aj zo strany mladých. Možno tu by som to mohla uzavrieť. Myslím, ako ste videli, my sme sa dohodli viac menej na takej stratégii, ktorá dnes spočíva na týchto štyroch osiach. Kultúrne dedictvo, e, odvetvia, kultúrne odvetvia a kreatívne, ale tam samozrejme e, nekončí ten, ten prístup, alebo tam množina, aj ekonomické sú tam nejaké odvetvia, ktoré toto, a tam vzniká isté riziko. My sme hovorili, že spravíme to spolu s výborom pre priemysel. Niekto bol troška udevený, ale z môjho pohľadu je nevyhnutné zabezpečiť, aby priemyselná politika EÚ zohľadňovala aj e, kreatívne a kultúrne odvetvia. Aby to nebolo takto, že tých pár peňazí bude dávať na kultúru a týmto bude vybavené. Ďalej, vec, ktorá bola spomenutá a ktorá bude nevyhnutné ďalej e, rozpracovať. Ide o Európsky investičný fond a nový nástroj záruky, e, v rámci ktorého bude možné financovať financovať a poskytovať pôžičky pre e, kultúrny, kultúrne odvetvie. To je dôležité z pohľadu kreatívnej Európy, je nevyhnutné tieto inštitúcie nastaviť tak, aby tam bol zabezpečená geografická rovnováha. A uvidíme, do akej miery e, bude venovať e, tomuto odvetviu pozornosť práve ten svet bank a teda požičiek alebo subjektov, ktoré požičiavajú peniaze. E, samozrejme, toto je sprevádzané ďalšou aktivitou, capability týchto inštitúcií, schopnosti Čiže je tu istá miera expertízy, istý know-how, bude, ktorá bude sprevádzať takéto úsilie. A posledná vec, tá sa týka európskej kultúrnej diplomácie, to je ďalšia oblasť. Hovorím to, pretože tieto stratégie eh, sa dajú vzdielať aj na úrovni eh, národnej nie je možné, aby len eh, politika bezpečnosti, politika obrany, poli, eh, teda eh, vonkajšia politika a politika pre migráciu a utečencov, nie je možné, aby sa realizovali tieto politiky, pokiaľ nezabezpečíme aj jasnú líniu kultúry a vzdelávania vo všetkých týchto politikách. A samozrejme otázka digitálna alebo digitálne veci, to, sú, to je veľká množina, ktorou je veľa ešte nedorešených vecí Samozrejme je tu smernica o audiovizuálnych službách, tá je veľmi náročná. My e, si oceňujeme, že komisia vyvíja úsilie v tomto ohľade. Je nevyhnutné, aby bol zabezpečená ochrana niektorých e, teda tovarov, statkov, takisto mladí, kreativitu, aby sme zabezpečili a e, tie, tie, tie platformy, tie over the top a tie, agregat, a tie agregátory, tie agregátory toho obsahu, aj to je dôležité. Helga Trippel o tom hovorila predtým, ako by sme mohli zabezpečiť e, zodpovednosť, teda nejakú redakčnú zodpovednosť tých videosharingových platformiem. To je ďalšia vec. Samozrejme, aj z ich pohľadu to znamená, že musia rešpektovať čo? Pravidla, ochrana malých, teda pardon, mladých, maloletých, ďalej autorských práv, copyright. Zaujímavá vec, prvýkrát e, sa vyslovuje jedna vec, ktorú očakávalo veľa krajín, Taliansko, Francúzsko, Nemecko a síce, že členské štáty majú oprávnenie požadovať týchto pánov, že žiadať od týchto pánov e, zdroje, ktoré budú poskytnuté na opätovné investovanie do kultúry. Uzavriem to tým, že poviem, že toto všetko teraz prebieha. Ešte mi tu niečo napísali, aby mi pomohli. Samozrejme, Myslím si, že takéto priame dialógy sú takým, takým začiatkom. Myslím, že to nie je posledný čo sa vidíme. Dúfam, že nie. E, určite, e, viete, ako je to v Bruseli, dá sa ľahšie stretnúť, ako to niekedy vyzerá. Ja si myslím, že aj e, v rámci vašich výborov pre kultúru na úrovni národných parlamentov bude možné zorganizovať niektoré takéto stretnutia, pretože takáto forma, takýto formát je príliš zredukovaný a my musíme spustiť e, takú zostupnú fázu, zostupnú fázu tých rozhodnutí, nielen tú zostupnú. Ja vám ďakujem za veľmi vaše cenné zapojenie. E, samozrejme ďakujem sekretariatu Výboru pre kultúru, e, takisto všetkým, ktorí spolupracovali a ešte aj riaditeľstvu Rectorate, ktorý sa zaoberá vzťahmi s národnými parlamentami, ktorý je tu zastúpený veľmi početne, pretože bez nich by to všetko nebolo možné a samozrejme tá trpezlivosť, s ktorou pristúpili ku zorganizovaniu tohto stretnutia, bola veľmi veľká, ako je ich kompetencia, ako je ich schopnosť. Som veľmi vďačná, mohli by sme e, byť ešte kreatívnejší, pokiaľ ide o možno nejaké nastavenie tých vzťahov medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom. Sme k dispozícii. Ja vám ešte raz ďakujem pekne za to, že ste tu boli a za ten veľký príspevok, ktorý ste poskytli. My vám samozrejme pošleme, rozdáme dokumenty. Myslím, že už to máte v podkladoch a myslím, že ten výskum, ktorý sme realizovali za posledné dva roky, alebo ktorý bol, tak to samozrejme dostanete tie výsledky. Ak budú nejaké požiadavky na ďalšie dokumenty, povedzte nám a my zvyk, naštartujeme takýto zvyk e, výmeny takýchto dôležitých dokumentov. Niektoré ďalšie veci, ktoré ste signalizovali normy vašich štátov, prosím, zaštite nám to, lebo to určite pomôže pri tvorbe dobrej európskej kultúrnej politiky. Ďakujem pekne, príjemný večer. Dovidenia.